Ladies and gentlemen, good afternoon. Dámy a páni, dobré odpoludnie. Pouzadajte sa, prosím. Treba nám začať našu pravidelnú schôdzu výboru SEDE. Sekretár vám už rozoslal dnešný program. Ak nemáte nič k nemu, považujem dnešný program za prijatý. Chcela by som ešte dodať jednu vec a to, že medzi rečníkmi druhého kola výmeny názorov máme ešte ďalšieho hostia. Je to zástupca ukrajinskej misie v Európskej únii. bude nás informovať o ukrajinskom výstupe misii ESDP. Chcem vás tiež informovať, že napriek tomu, že sa v zásade snažíme zabezpečiť tlmočenie v jazykoch všetkých stálych členov tohto výboru dnes máme určité problémy so švedčinou. Iba veľmi nedávno nás o tom informovali a veľmi ľutujem, že tlmočenie do a zo švedčiny a takisto do a z chorvačiny nie je k dispozícii. Naraz totiž prebieha veľmi veľa schôdzi a generálne riaditeľstvo tlmočenie nám nebolo schopné zabezpečiť e, všetky jazyky pre tlmočenie. E, som presvedčená, že na budúce sa to vyvinie lepšie. Chcem vám pripomenúť, že táto schôdza, ako obvykle, je vysielaná v intranete. Dostali ste aj zápisnicu z predchádzajúceho schôdze z 11. Z 11. septembra a pokiaľ nemáte nejaké výhrady a nevyjadrite ich do konca schôdze, budem považovať túto zápisnicu za prijatú. Dovolte by som teraz priamo prešla na prvý bod konkrétny bod nášho programu a v tejto súvislosti chcem privítať obidvoch panelistov. Po mojej ľavici je pán Denny Rožer, riaditeľ Európskej obrannej agentúry v rámci um, Európskej dopran, do, obrannej agentúry. Je to pomerne nové e, riaditeľstvo a jeho útvar sa venuje synergiám a inovácií. Teda e, je to riaditeľ zodpovedný za hlavnú tému boda 4, bodu 4 a tým je e, sú, výskum súvisiaci s CSDP. E, druhým panelistom je pán Slavomír Tokarský, vedúci útvaru v Európskej službe pre vonkajšiu činnosť. Prepačte, v Európskej komisii DG podnikanie a priemysel. Pán Tokarský zodpovedá za obranu, obranný vesmírny a námorný priemysel a pán Tokarsky prehovorí ako druhý rečník. Bude nasledovať po pánovi Rožerovi a bude hovoriť o výskume, ktorý súvisí s CSDP. A pán rože, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. A pani predsednička, dámy a páni. Výmeny názorov medzi vašim výborom a našou agentúrou sú e, veľmi časté a e, rád sa s vami podelím e, o svoju víziu, pokiaľ ide o budúcnosť. Predtým, než prejdem k téme, rád by som e, vyzdvihol podporu, ktorú ste našej agentúre vyslovili za posledné roky. Vaša práca pomohla vytvoriť dobré prostredie v zmysle rady z decembra 2013. Závery E, sú posudzované ako umiernené a postup e, ešte čak, čaká e, na realizáciu. Uspelo sa v, v tematizovaní obrany Európskej únie v tejto aktuálnej chvíli. V zmysle občanov, tak aby operačné aspekty a kapacitné i priemyselné aspekty obrany, keďže majú priamy či nepriamy dopad na našu bezpečnosť, ale aj na našu konkurencieschopnosť a naše, naše schopnosť inovovať. A práve táto strategická e, dimenzia je vlastne v centre našeho výskumu. Šéfovia štát jasnejšie vyjasnili, aké je potrebné pre komisiu, e, aby sme úzko spolupracovali s členskými krajinami s cieľom stimulovať výskum a aplikáciu. Rada tiež vyzvala, aby sa vytvorila prípravná akcia pre výskum e, spojený s PSDS. Chcel by som upriamiť vašu pozornosť na skutočnosť, že výskum v tejto oblasti e, existoval e, už z časti v dvoch formách. Prvá, to je dimenzia trvalo udržateľná, kde ide o programové a rozpočtové existujúce kapacity inovácie a výskum mám na mysli hlavne v oblasti Horizontu 2020. S cieľom podporiť e, externé politiky Európskej únie s cieľom prevencie konfliktom a bezpečnosti a konsolidácie. Druhá forma výskumu, ktorý, ktorá existuje, to je skutočná e, obrana e, v, e, tu, kde sa pokrývajú viaceré dom, domény, letecká, pozemná, námorná, materiály, informačné a komunikačné systémy. Všetky tieto aktivity majú logiku inovačnú na základe strategickej výskumnej agendy a tiež kapacitnú logiku s cieľom vyvíjania e, kapacít. Tento plán e, rozvoj kapacity agentúry E, smeruje k prioritným e, prioritám teda pre e, naše ozbrojené zložky. Aké posolstva sme dostali od predstaviteľov krajín k výskumu? Pýtali sa, aby, aby sme išli ešte ďalej a vytvoriť nové nástroje užitočné pre obranu, apelujúc na kapacity jedných i druhých. Nové nástroje v prvom rade nejde o replikáciu niečoho, čo už existuje e, v rámci programu 2020, Horizon 2020. Naopak ide o viacnásobnú programovanosť pokiaľ ide o vytváranie obranných e, kapacít, aby sa podporili budúce misie a operácie spoločnej bezpečnostnej politiky. Tento nástroj by mal zabezpečiť synergie s e, výskumnými aktivitami, ktoré sa dejú na národnej úrovni, ale tiež je to efekt tréningu, školenia e, smerom k spolupráci pokiaľ ide o nástroje užitočné pre obranu. Ide o pridanú hodnotu e, pre podporu kapacít, ktoré Európa potrebuje. Technológie, ktoré sa jasne vyjadrili, a štrukturovať treba priority, napríklad na základe e, plánu rozvoja kapacít, tak ako som už o tom hovoril. Vytváranie polivalentných kapacít, ktoré by mohli byť v, e, v rukách spoločnej bezpečnej politiky. Týmto spôsobom by sme mali nástroje e, na externé krízy. Napriek e, extrémnym výzvam. Ten polivalentný aspekt je veľmi dôležitý. Nevidím ani jedinu z e, jedn, jedn, jediný z tých priorit, ktorý by mohol byť užitočný civilným i vojenským operáciám. dané nástroje v prospech inovácie. Ide o to zamerať sa na najinovatívnejšie technológie. Tu sa vychádza z tém, ktoré sa už identifikovali členskými krajinami a priemyslom v rámci našich technologických pracovných skupín. Teraz pokiaľ ide o priemysel. To, o čo tu ide, už to je naša schopnosť inovovať, naša konkurencieschopnosť a naše zvládanie technologických, strategických otázok spoločne pre celú spoločnosť. Nie je teda náhodou, že prípravné akcie figurujú v kapitole, kde ide o podpora priemyslu a konkurencieschopnosť v zmysle záverov rady z minulého decembra. Takáto ambiciozná úloha si vyžaduje eh, participáciu všetkých aktérov, v prvom rade členských krajín, ktoré e, zvládajú tú operatívnu dimenziu a takisto voľby na základe vojenských kapacít, kde sa k dispozícii, ktoré sa dávajú k dispozícii SBOP. Čoraz častejšie ide o otázky priemyslu a výskumu v oblasti dobrany. Do roku 2016 by to malo byť e, návrh, aby prípravné akcie sa mohli rozbehnúť na začiatku roku 2016 17. Agentúra získala veľké skúsenosti pri výbere technologických e, otázok a tiež v e, riešení e, komplexných projektov vládnych i priemyselných. Budem však úprimný, to, čo mi ešte chýba, to je konsekventný rozpočet. Dnes kvalita našeho procesu na identifikovanie oblasti prioritného výskumu presahuje prostriedky, ktoré máme na financovanie. Budúcnosť, e, e, naša budúca šéfka Frederika Mogherini hovorí, že je dôležité, aby sa využila plnohodnotne EDA. Vidím tu možnosť na to, aby úloha priradená EDA bola ešte viac konkretizovaná. A pokiaľ ide o priemysel, e, pokiaľ ide o návrhy, bude mať ako prvý dopad jednotlivé modality e, a otázky duševného vlastníctva. Ak som ešte nehovoril o špecifickej e, úlohy parlamentnej dimenzie, už tak poviem, že mám do, do, e, dojem, že vlastne robím osvetu u tých, ktorí sú už aj tak o tom presvedčení, pokiaľ ide o spoluprácu. E, nepochybujem o vašej ochote ísť ešte ďalej. Hovorím o nevyhnutnosti novej akcie, nových krokov, užitočnej na obranu Európy a v prospech inovácií pre prípravné akcie také, tak to isté sa týka i vašich krokov, menovite pilotných projektov, ktoré niektorých z vás navrhli a ktoré získali výraznú podporu vo výbore AFET, ITRE a e, rozpočet e, tohoto parlamentu. Osobitne ma teší úloha, ktorú pripisujete EDA v, tejto, v tomto ohľade Treba konvergenciu viacerých aktérov, testovať jednotlivé mechanizmy a modality, vrátanie všetkého toho, čo sa týka spolufinancovania, komunitárnych zdrojov a medzivládnych zdrojov a tiež poskytnutie nielen faktory operatné aktívne, ale podstatné otázky i pre daňových poplatníkov. Moje, e, moje e, môj výber pre prispievateľov je dôležité, aby sa využili všetky potrebné synergie u technológií viacerých využití. Synergie civilné či vojenské, ale tiež s, e, medzi jednotlivými módmi, medzivládnym, vládnym, úzko v spolupráci so súkromným sektorom. Stručne povedané, to, čo si želám ako e, daňový poplatník, je jednoducho Eh, pragmatický prístup. Každé euro najlepšie využiť, eh, aby tu neboli eh, kontraproduktívne kroky. Teraz, čo bude ďalej s prípravnými akciami? Je to len určitá etapa, treba povedať. To, čo je naozaj dôležité, čo sa bude diať potom záverč, finálnym cieľom a je vytvorenie programatického nástroja výskumu, vrátanie všetkých aspektov i obrany. O to tu ide. A s týmto cieľom je potrebné, aby prípravné akcie vytvorili uchopiteľné ciele e, pri príslušnom čase, aby to bolo presvedčivé pre budúcnosť. Tiež treba zabezpečiť, aby celok toho priemyselnej tej štruktúry sa zúčastňuje. Veľké geografické pokrytie je tu rozhodujúcim faktorom. Z tohto pohľadu metóda je rovnako dôležitá ako obsah, pretože práve táto metóda je potrebná na znovu využitie e, pre akcie väčších, väčšieho rozsahu. Pokiaľ ide o obsah, Musíme vytvoriť, e, si vyjasniť naše priority. Štúdie realizovateľnosti, inventarizácia a technické zabezpečenie. I tu sa nám ponúka veľký obsah e, projektov a tém pre technologické e, postupy. A to, čo je tu podľa mňa rozhodujúce, je zabezpečiť, aby navrhovaný proces zabezpečoval, že téma nakoniec bude odpovedať na skutočné e, potreby operačné, aktuálne či budúce. Pokiaľ ide o modality, vzhľadom na e, povahu danej témy, treba sa venovať zásadným otázkam. V prvom rade otázka duševného vlastníctva, kde sa umožní, aby výsledky mohli potom využívať členské krajiny, zabezpečujúc Eh, jednotlivé stimuly pre podnikom. Po druhé, mechanizmy financovania, medzi iným opcia kofinancovania medzi členskými krajinami a rozpočtom EÚ. Vo všetkých týchto témach budeme spolu organizovať eh, s komisiou semináre v budúcich mesiacoch. 21. novembra bude prvý takýto. Keďže je tu pán Tokarsky, Chcem veľmi e, poďakovať za vynikajúcu prácu, ktorú e, urobili naše týmy v úzkej spolupráci. E, členské krajiny spolu sú účastníkmi týchto seminárov, ale váš výbor zapojiť od začiatku prác je pre mňa tiež užitočné. A to by nám umožní posilniť ešte viac našu, naše konvergencie našich názorov. Záverom Mali by sme byť pragmatickejší a efektívnejší. Mali by sme e, výjsť z e, prostredia sterilných e, debát a smerovať k, k spusteniu mandátu, ktoré nám dala Európska rada z decembra 2013, apelovať na vyššiu mieru spolupráce na úrovni EÚ a príprava rady v júni 2015. Takto budeme vedieť SBOP využiť e, tak, aby mohla reagovať na výkyvy dneška. A tým sa dostávam e, k výmene názorov, ktorú ste mali v útorok minulý týždeň s výborom AFED. S veľkým záujmom som ju sledoval. Obrana a e, SBOP sa tu nedejú na úkor iných krokov. Sú naopak prepojené s našou strategickou autonómiou a našou schopnosťou konať na základe našich hodnot s pozitívnym dopadom, pokiaľ ide o inovácie a zamestnanosti s vysokou pridanou hodnotou. Každé investované euro do obrany, aby malo značný multiplikačný faktor pre našu ekonomiku. Dúfam, že v novom zložení váš výbor i naďalej bude pomáhať pri hľadaní odpovedí na aktuálne otázky Teším sa na toto, eh, už popred na túto výmenu s vami. Ďakujem. Thank you, Mr. Roger. Ďakujem, pán Roger. Teraz by som udelila slovo pánovi Slavomírovi Tokalskému, ktorý je z GR pre podnikateľstvo a priemysel Európskej komisie. Nech sa páči, pán Tokarský, máte slovo. Ďakujem, pani predsedkynia. Chcel by som len doplniť niekoľko prvkov, pretože viacero z toho, čo tu bolo odprezentované mojim predrečníkom, čo je aj dôkazom našej dobrej spolupráce, že v podstate vysielame podobné posolstva, ale takisto z mojej strany niekoľko slov o synergiách medzi občiansko, občianským a a výskumom. Takže trošku by som sa vrátil späť, prečo komisia tieto dva akčné kroky predložila, teda prípravné akcie a zvyšovanie synergii medzi, obrannou a, medzi obranným a občianským výskumom, teda civilným výskumom, pardon. Čiže ide tu o užitočnosť týchto akcií a o logiku a e, toto bolo ovplyvnené znižujúcimi sa rozpočtami pre túto oblasť ale Európa bude schopná v budúcnosti e, za účelom bezpečnosti a ako už spomenul pán Rožier, pre zlepšenie našho technologického základu, naše technologické základne a pre zlepšenie kapacít a priemyslu bude schopná posilniť tieto kapacity a tieto spôsobilosti. Preto sme do tohto oznámenia z roku 2013 zapracovali dve akcie E, pre e, Európsku radu a parlament a sme veľmi radi, že aj parlament, aj rada podporila tieto akčné kroky a poskytla nám mandát na implementáciu týchto krokov do spolupráce najmä s Európskou obranou agentúrou. Najprv stručne o duálnych synergiách. Tieto synergia dvojitého využitia, toto predstavuje príležitosť, ktorá vyplýva z toho, že veľká časť obrannej, obranného aj civilného výskumu sú v podstate totožné. 67% sa v podstate kryjú a je to identické pre civilnú a obranú oblasť. Takže takto to je, keď sa pozeráme na synergie. A keď viete, program Horizon 2020 e, sa zameriava na civilnú oblasť, ale e, aj pre bezpečnostnú komunitu môžeme vypracovať niekoľko projektov, ktoré budú relevantné aj tu. Takže vidíme ten potenciál, ktorý vlastne prevezme ten výskum a e, približí ho na vyššiu úroveň technologickej zrelosti um, aj nad rámec kontextu Horizon 2020 konkrétne, čo robíme práve teraz a čo robíme spoločne s Európskou obranou agentúrou. E, venujeme sa a dvoj, dvojakému využitiu a kľúčových e, podporných e, technológií v rámci horizontu 2020. E, takto sa ľahšie bude realizovať prístup k dvojitým tovarom dvojitého použitia na základe odporúčania skupiny na vysokej úrovni pre KATS. Ktoré projekty v budúcich rokoch sa môžu byť e, potenciálne zaujímavé a tu v tejto súvislosti hľadáme synergie. Rovnako sme uverejnili, myslím, že pred dvomi, dvomi, dvomi dňami v piatok, e, príručku pre malé a stredné podniky. V tejto príručke okrem iného sa podrobne vysvetľuje, ako sa projekty dvojitého využitia napríklad v oblasti technológií a vývoja dajú financovať v rámci EÚ cez štrukturálne fondy a takisto um, aká bude synergia jednotlivých uh, metód financovania Horizont 2020, fondy, štruktúrálne fondy a tak ďalej. Myslím, že ten, táto príručka nám umožní uh, vo veľkom um, zjednodušiť tieto projekty tovaru dvojitého použitia pretože doteraz iba málo podnikov e, tieto príležitosti využívalo. Takže je tu snaha o zjednodušenie prístupu k tovarom dvojitého využitia a e, priblížiť ich k európskemu financovaniu a nástrojom e, politík. Teraz, čo sa týka prípravných akcií, prípravných krokov. Tak ako povedal pán Chorier, nejde o samotné prípravné kroky. Tie prípravné kroky um, budú financovaní iba obmedzenie a budú znamenať iba malú zmenu. Zmenia to, že poprvýkrát v ďalšom viacročnom finančnom rámci by sme mohli mať e, výskum CSDP, ktorý bude plnokrvný Mali by sme si lepšie pozrieť obsah, časový harmonogram a um, obsah týchto, týchto krokov. Aký obsah bude mať tento výskum na úrovni Európskej únie? Minimálne by sme mohli uviesť dva prvky tejto pridanej hodnoty. Poprvé, poprvé ide o priemyselné hľadisko, dúfame že keď e, poskytneme európske financovanie, podporíme rozvoj priemyslu, budeme stimulovať vytváranie z priemyselných sietí a umožníme kritickú, e, kritickú masu, ktorá by sa ináč dosiahnuť nedala. A takýmto spôsobom, takouto podporou môžeme tiež priemyslu pomôcť, aby si zachoval, uchoval a rozvíjal tie spôsobilosti, priemyselné spôsobilosti, ktoré budú teraz a v budúcnosti potrebné na vypracovanie a vyvinutie spôsobilostí CSDP, ktoré budeme potrebovať pre bezpečnosť Európskej únie. Druhým prvkom pridanej hodnoty je e, rozvoj spôsobilosti CSDP. V ostatných záveroch e, rady voláme po takýchto spôsobilostiach a Členské štáty sa zhodli na tom, že takéto spôsobilosti budú potrebnejšie v budúcnosti, aby boli bližšie so spôsobilosťami pre výskum aby prispeli viacerými nástrojmi k inštrumentáriu CSDP. Je tu výskum venovaný skôr spôsobilostiam, ktorý umožní poskytnúť spôsobilosti, ktoré budú potrebné pre bezpečnosť Európskej únie. V budúcnosti chceme prizvať to, čomu hovoríme e, podporu enhancer spôsobilosti. Takto budú môcť členské štáty prinášať rôzne spôsobilosti, ktoré boli iba u niektorých boli rozptýlené a takto budú členské štáty môcť tieto prvky dať dokopy. Napríklad eh, potenciál je napríklad eh, v bezpečnosti námornej. Európa umožní a poskytne platformu na výmenu údajov medzi členskými štátmi. To je tiež dôležitá vec, ktorá bude eh, ešte relevantnejšia v budúcnosti. Teraz niekoľko slov k časovému rámcu a aké sú tie hlavné míľniky pred nami. Asi ako viete, komisia vypracovala cestovnú mapu, ktorá bola prijatá tento rok v júni. Tam sme boli konkrétnejší ohran modalít a výstupov. Teraz spoločne uvedieme celý rad workshopov spoločne s EDA, a s ďalšími aktérmi, aby sme um, umožnili členským štátom priemyslu, ale aj Európskomu parlamentu stretnúť sa a umožniť im pochopiť spoločne, aký bude mať obsah prípravná akcia. Podľa mňa bude potrebné dosiahnuť taký pokrok, aby Rada v roku 2015 v júni mohla skonštatovať že niečo nastalo a prijať závery na finalizáciu, dopracovanie prípravnej akcie. Pred niekoľkými mesiacmi, keď som predstúpil pred vás, uviedol som, že najskorší termín pre e, skončenie prípravnej akcie je rok 2018. Medzičasom prešla, prebehla určitá spolupráca z právnej služby a z DG rozpočet a ukazuje sa, že je e, možný aj skorší termín, preto, pretože takto budeme mať čas e, ukázať projekty či výstupy v rámci prípravnej akcie a tie bude možné pripraviť do ďalšieho viacročného finančného rámca a rámcového programu. A to je dôležité, pretože tu odzneli obavy, že keď e, to bude v roku 2018, nebude možné dostatočne zhodnotiť e, význam prípravnej akcie. Keď hovoríme o roku 2017, podľa rozpočtového postupu potrebujeme najskôr predložiť prvý návrh pre prípravnú akciu na jar 2017. Na to až toľko času nie je. V 2015 dokončíme diskusie so všetkými aktérmi a získame spoločný postoj k prípravnej akcii. A v roku 2016 bude treba zaviesť projekt do rozpočtového eh, procesu komisie takže to bude koncom roku 2016 a aby sme 2017 tú samotnú prípravnú akciu mohli uviesť. Myslím, že to je všetko v tejto chvíli a teším sa na vaše otázky. Oh. Thank you, gentlemen, for this. Ďakujem za túto zaujímavú prezentáciu. Ešte než dám slovo kolegom ktorí, sa, ktorí chcú položiť otázky alebo prispieť do tejto diskusie, dovolte mi položiť dve otázky priamo na oboch rečníkov. Prvá otázka sa týka prístupu k štrukturálnym fondom v rámci výskumu pre dvojaké použitie na posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi a inštitúciami Európskej únie, e, rovnako aj v rámci e, Horizon 2020. Akým spôsobom chcete zabezpečiť tú e, koheznú komponentu? Akú máte predstavu o vízi úspešnej implementácie prípravných akcií a ďalších krokov a ďalšieho zavádzania tohto výskumného systému. Momentálne existujú veľké rozdielnosti medzi tými starými členskými štátmi a novými členskými štátmi. Takže akým spôsobom chcete zabezpečiť koheznosť, kohéziu. Potom, pokiaľ ide o kritéria pre spoluprácu s tretími štátmi v rámci tohto programu, mám na mysli využívanie kohezných fondov a na projekty v súvislosti s SBOP Čiže je tu ten aspekt internej a externej spolupráce, teda spolupráce s externými partnermi. Akým spôsobom chcete štrukturovať túto spoluprácu a aké kritéria budete uplatňovať? Myslím, že pán LR by takisto chcel prispieť do diskusie. Takže položíme všetky otázky, respektíve umožním prvé kolo otázok a potom vám dám slovo, aby ste mohli odpovedať. Um, yes, first of all... Chcem len zareagovať na otázku predsedničky, aj keď nemám, ale kohezia tu je jasné, tu neexistuje kohezný faktor v rámci Horizon 2020. Takže Ide tu o rozšírenie a toto je jediný program v Únii, kde ide naozaj o e, vynikajúce výsledky a nie o kohéziu. Ale z praktického hľadiska mám dve otázky. Analizovali sme e, pracovný program 2014-2015 a keby ste sa na to pozreli podrobnejšie, tak to, čo sa predložilo parlamentu, pričom ešte stále e, je fáza komitológie v tejto súvislosti, to, čo bolo predložené parlamentu, je e, boj proti e, zločinu, e, digitálna bezpečnosť a tak ďalej. Toto bolo alokované pre misiu spoločnej bezpečnostnej obranej politiky, politiky z, z, zo z praktického hľadiska sa tieto body týkajú iných misií. Čiže keď sa na to zameriame trochu podrobnejšie, tak pokiaľ ide o uh, Eh, jadro externej bezpečnosti. Ide tu o riadenie informácie, o, o eh, civilné a humanitárne misie, o eh, manažment informácií, infraštruktúra v rámci Európskej únie. Obidve tieto otázky z technického hľadiska nepodliehajú dvojakému použitiu, ale väčšinou hovoríme o civilných vojenských akciách prečo tá vojenská časť e, týchto krok akcií bola vylúčená, pretože e, na toto sa nepoukazuje e, v tom nasmerovaní, ktoré ste avizovali. Potom moja druhá otázka je, že je tu určité štruktúrálne rozštiepenie. Parlament tam doplnil tú misiu SBOP a a minca má dve stránke, na jednej stránke aspekt priemyselnej politiky a druhý aspekt je priamo spojený s misiami SBOP. V minulosti e, to boli financie RGD, e, ktoré poskytlo DR pre podnikanie a priemysel a e, tu sa rozlišovalo medzi úlohami a teraz ten e, rozpočet a tie štruktúry sú alokované ministerstvom vnútra, teda DigiHome, a toto je úplne iná štruktúra, toto je úplne iná oblasť. Aký bol zámer komisie pri presune týchto 1,7 miliard eur od e, DR priemysel e, do DR pre vnútroštátne záležitosti? Takže pokiaľ ide túto alokáciu na jednej strane otázky týkajúce sa SBOP a na druhej strane priemyselná politika a príslušné otázky. Obidva tieto aspekty nejako nesúvisia s DG Home. Ďakujem. Pán Schlosing. Budem hovoriť po nemecky. Pán Rožer, Uviedli ste, že sa musíme vžiť do situácie daňového platcu a vyvodili ste toho ten záver, ktorý ste nám tu prezentovali. No a ja sa teraz takisto chcem vžiť e, do situácie daňového poplatníka zdaniteľnej osoby, tak ja by som si to predstavovala tak, že ja e, by som sa chcela riadiť článkom 42 odsekom 2 Európskej zmluvy, ktorá v konečnom, alebo ktorý v konečnom dôsledku zabezpečuje financovanie opatrení s obranopolitickými aspektami z európskeho rozpočtu. Pardon, vlastne tento zakazuje toto financovanie e, pri vašich úvodných e, stanoviskách, ak som to správne pochopila, išlo a bolo povedané, že je potrebné presahovať bariéry. Máte na mysli aj takúto bariéru, že vlastne porušíme e, toto ustanovenie e, zmluvy o Európskej únii? Pretože v podstate Ide o to, aby sme zabezpečili možnosti pre bezpečnostný výskum, výskum v, obrany, e, v oblasti bezpečnosti a že by, aby sa podporil tento výskum. Hovoríte o prepojení e, civilných opatrení a bezpečnostných e, opatrení, obranných opatrení a prekonávanie bariér. To by som pochopila, ale z toho, čo hovoríte, som vyrozumela aj určité úsilia na prekonávanie týchto bariér. Mám na mysli aj e, e, tú európsku obranú politiku, kde je reč ako už povedal pán Eller, je tu reč o tých prípravných opatreniach a e, tu sa jasne uvádza, že ide o ozdravenie prostriedkov e, pre výskum e, s vojenskými prostriedkami. Tu by som rada mala od vás odpoveď, či teda naozaj ide o to, že chceme nerešpektovať vlastne zmluvu o Európskej únii, že tento ako keby vlastne nebol platný v tejto súvislosti, že by sme ho nezohľadňovali ju. Potom ďalšia otázka je reč o tom, že má byť zriadená e, Group of Personalities v rámci prípravných opatrení. A toto má byť relevantným spôsobom e, zakomponované do prípravných prác na predchádzajúcej Group of Personalities tu zaznela kritika, že táto skupina je zložená veľmi jednostranne. Akým spôsobom sa zabezpečí, aby táto skupina mala trochu plurálnejšie zloženie? To je moja otázka. A e, či sa aj kritici budú zapájať do týchto opatrení. Ak to, nie je, ak to nemá byť takto, alebo je to tak, ako to bolo predtým, tak si myslím, že by sme e, sa mali vystaviť aj tej kritike, že vlastne ide o určitých lobbystov, ktorí si tu e, vypracujú nejaký program podľa vlastných predstav, podľa vlastného želania. Ďakujem. E, Teraz e, pani Sebajos a potom by som dala slovo iným poslancom. Nech sa páči, ďakujem. Ja som v podstate mala podobnú otázku ako moja predrečnička v eh, Green Group sme proti využívaniu prostriedkov EÚ na eh, eh, obranný výskum, výskum v oblasti obrany. To má viacero dôvodov. Jeden z tých je, že neexistuje právny základ na využívanie týmto, týchto prostriedkov a akým spôsobom sa e, e, definuje ten výskum v oblasti SBOP, aké sú tam ohraničenia, aké sú tam limity. A ak toto má byť financované z prostriedkov Európskej únie, tak e, z ktorej rozpočtovej položky sa to vlastne prevezme, ak to nebude financovanie financované v rámci Horizon 2020. Pán Galler, mali ste tu byť skôr. Ďakujem, prepačte, ospravedlňujem sa, že som sa nedostavil skôr, ale Hier, no, no, aber ich war ja gar nicht hier. Nebol som tu prítomný. E, bol som pri e, E, skladaní delegácií, pretože som sa tu nemohol vlastne dostaviť paralelne, ospravedlňujem sa. Otázka na pána Rožiera. Zdôraznili ste, že pri e, prípravných opatreniach je dôležité, čo vlastne bude nasledovať potom, po tejto príprave. A položili ste otázku, čo očakávajú členské štáty od e, týchto opatrení v súvislosti SBOP, ktoré budú súčasťou rozpočtu e, v rokoch 2020-2021. To je vlastne otázka na komisiu. A potom e, pán Tokarský, e, hovorili ste o Horizon 2020 a o tom o tom civilnom aspekte, takže tu by ma zaujímalo, ako to vyzerá s programom, e, s výsk- programom o výskume s SBOP a s týmito e, civilnými aspektami. Akým spôsobom ste tento civilný aspekt zapracovali do tej štruktúry programu? Myslím, že toto je z časti aj odpoveď na otázku, ktorú položila moja predrečníčka, v podstate to obmedzenie by malo spočívať v tom, že my e, na základe tohto výskumu budeme podporovať naše vlastné opatrenia z oblasti SBOB. Toto je rámec. My vytvárame politiku, ktorá jednomyselne e, e, bude prijatá alebo podporená členskými štátmi a možno nie jednohlasne, ale bude podporená aj Európskym parlamentom. A ak chceme realizovať takúto misiu, tak musíme sa e, sami podporiť e, alebo získať podporu aj inými prostriedkami Európskej únie. Podľa mňa nemá zmysel, aby sme tu nejak schizofrenicky rozlišovali medzi dobrými a zlými. Aj naša spoločná e, bezpečnostná a vonkajšia politika, aj naša spoločná bezpečnostná obranná politika je v podstate morálne podložená politika. Nie je nemorálna, nie je zlá, zodpovedá našim potrebám nutnostiam a podľa môjho názoru e, z vlastných rozpočtových položiek, z vlastných rozpočtových prostriedkov by sme mali byť schopní e, poskytnúť prostriedky aj pre tieto misie, o ktorých hovoríme. Takže toto je môj pohľad, ale mm, zaujímal, zaujímal by ma váš názor. Thank you. Eh, ďakujem, takže teraz by som dala slovo najprv pánovi Rožerovi a potom pánovi Tokarskému, aby odpovedal na tieto otázky a ak zaznie ďalšia otázka, tak potom sa k tomu vyjadrieme. Ďakujem. Veľa otázok, poďme po poriadku. E, prístup k sociálnym otázkam, čo môžem povedať, Spolupracujeme s komisiou, aby sme demonstrovali, e, e, e, aby sme ukázali limity využitia sociálnych fondov pre takéto projekty. Samozrejme, niektoré projekty nie sú použiteľné, ale zase projekty na duálne použitie, áno. V spolupráci so všetkými ministerstvami, pokiaľ ide o štrukturálne fondy, rôznych členských krajinách sme vybrali určité projekty a pomohli sme im zameriať sa takým spôsobom, ktorý bude kompatibilný s úlohou štrukturálnych fondov a demonstrujeme, že duálne projekty môžu byť e, financované zo štrukturálnych e, fondov, ktoré môžu slúžiť ako komplementárne e, nástroje na financovanie. Takisto ste spomenuli problém kohézie. Komisia, keďže je, má na starosti koheznú politiku, vám povie asi viacej, ale ja vám môžem doplniť, že venujeme veľkú pozornosť malým a stredným podnikom a geografickej rovnováhe. E, Priemysel je e, skoncentrovaný v menšom počte krajín, ale veľmi e, dobre sledujeme všetky členské krajiny, vrátane tých, ktoré ktoré sú e, v zlej situácii, ale ktoré chcú znovu nastoliť autonómiu a nezávislosť určitých kritických dodávok. Takisto je tu otázka, ktorá súvisí s obsahom ten, ten, toho výskumu, ktorého, ktorý, si vyberá, ktorý sa vyberá pre SBOP, to nechá zase na komisiu. E, kľúčová otázka týkajúca sa využitia financovania EÚ, aby sa financovali určité aktivity e, SBOP. Musíme tu rozlišovať e, pohľad, od pohľadu právneho základu a daňového poplatníka. Pre mňa článok 42 je e, určite nespochybniteľnou právnu, právnym základom, teda 42 zmluvy o Európskej únii. Buďme pragmatickí v tejto veci, ak máme veľmi striktný výklad článku 42 dohody zmluvy o EÚ, ešte stále môžeme pozerať na e, horizont 2020, pretože tam sme E, máme nízku, nízku úroveň pripravenosti na technológie. Najbližšie, čo môžete robiť e, v, tomto, v tejto oblasti, je konkurencieschopné verejné obstarávanie. Mne sa nepáči výraz e, duálne využitie. Realita je taká, že tieto technológie v, v sú viac, viac, na viacero technológií a čo je dôležité v ich rozvoji, je maximalizovať e, výpadky a ekonomický dopad, ktorý to môže mať. Potom ďalej, dnes je tu kompromis, ktorý je jasne ten, že sú to možnosti týkajúce sa duálneho vyžitia. Nie možnosti, ktoré sa týkajú rôznych e, technológií, technických možností, Horizon 2020. A môj bod je ten, že e, je to bariéra, ktorá je kontraproduktívna vo vzťahu k ekonomike. Ak sa môžem vrátiť ešte k pohľadu e, daňového poplatníka, áno, sú tu e, právne prekážky, ale tieto právne prekážky sú i v horizonte 2020, kde je článok 19, kde sa hovorí, že by malo byť výlučné zameranie na civilné použitie Momentálne striktne e, rešpektujeme tento článok. Ak sa mňa spýtate, ak by, či, či je želateľný ďalší vývoj, ja by som povedal, že ak nie sme pripravení urobiť maximum, pokiaľ ide o daňového poplatníka v momentálnej da- e, rozpočtovej kríze, tak naozaj si myslím, že môžeme e, urobiť viac pri e, riešení civilných synergií na základe e, výsledkov samitu z roku 2013 z decembra. Posledná otázka potom sa týkala, alebo teda bola otázka e, ohľadom očakávaní, otázka pána Galera. Následné kroky pro prípadných akciách. Môžem vám povedať, čo v realite každý deň vidím, keď sa sa pozerám na e, e, skupiny vývojové a technologické, je oveľa, e, oveľa lepšie mať z úroky, než, než zvýšiť financovanie. Verím v to, že, že kvalita nášho procesu identifikovať kľúčové priority, ktoré podporujú veľké množstvo členských krajín, to je oveľa vyššie než schopnosť dostať financovanie na rozvoj týchto technológií. Čo však je veľmi zaujímavé, to som spomenul v svojom prejave, že ak sa pozriete na priority, ktoré vyplývajú e, z, ne, z nedávnej revízie rozvojového plánu, všetky tieto kapacity, a to sme na úrovni skutočných schopností, sú duálne e, využitie a aplikácia. Napríklad, e, ak sa pozrieme na e, letecké dodávky, a, e, treba s pomoci, môžeme sa pozrieť na určité kapacity, keď sa pozrieme na ochranu pokiaľ ide o improvizované ex- explozívne látky. Môžeme sa pozrieť na obe vojenské operácie, ale tiež na občianské misie, civilné misie SBOP, ale vyhýbame sa tu základnej otázke, a tá zo pohľadu členskej krajiny je, keď sa prechonajú bariéry, mali by sa prieť rozhodnutie urobiť niečo v SBOP, budeme mať prostriedky na to? Dnes by som v odpovedi váhal, ak nič neurobíme zajtra, tak odpoveď bude nie. Kľúčová otázka je, chceme si poskytnúť prostriedky na vonkajšie kroky bez ohľadu na typy, typy misií. To je tá centrálna otázka z pohľadu SBOP. Ďakujem. Pán Tokácky. Vaša otázka týka sa kohézie priemyselnej základne e, obrany. Na to nie sú dobré recepty. Táto otázka je, e, e, odzrkadluje realitu, kde na jednej strane každá členská krajina si chce zachovať svoju obrannú bázu a na druhej strane je tu množstvo členských krajín, kde táto priemyselná základňa je viac konkurencieschopná, takže ak všetko ponecháme trhovým silám, tak toto môže skončiť e, vlastne v ústupku, ústupe priemyselného potenciálu krajín. Krok, kroky e, komisie sú obmedzené, ale podpora duálneho využitia zo štrukturálnych fondov, tak tu malé a stredné podniky majú veľmi veľkú základňu E, tvoria veľkú časť priemyselnej základne i v nových členských krajinách. Dopad horizontu 2020 založený na excelentnosti, ale súčasne sme, môžeme robiť prípravné akcie takým spôsobom, že záujmy tých členských krajín, ktoré, ktorých obrana a ich e, priemyselná báza e, pokrývkáva, môžu použiť novú špecializáciu, možno nie na úrovni systémov, ale subsystémov. Pokiaľ ide o prípravné akcie, naozaj musíme tieto obavy brať do úvahy, pretože je tu jednomyselnosť. Neviem odpoveď na to, pokiaľ ide o koheznú politiku voči tretím krajinám. Išlo skôr o projekty, nie koheziu voči tretím krajinám, doplňa pani predsedajúca. Bolo to o projektoch vo výskume v SBLP so vzťahu s tretími krajinami. Nuž, to je niečo, čo si vyžaduje e, diskusiu s členskými krajinami a bude to určite problém, Nemám ešte teraz odpoveď. Všimli sme si, že množstvo členských krajín môže mať problém s použitím tretich krajín alebo niektorých konkrétnych tretich krajín. Pokiaľ ide o horizont 2020, tu uh, uzavriem túto tému, pretože to si vyžaduje naozaj uh, výraznú koordináciu a diskusie, pokiaľ uh, chceme dospieť k rozhodnutiu pokiaľ ide e, o bezpečnosť, vaše poznámky týkajúce sa programu odpoviem snať neskôr, keď sa poradím s kolegami z bezpečnostného oddelenia. Nechcem im však preberať prácu. Bol to pán Juncker, ktorý v konečnom dôsledku e, rozhodol presun, o presune e, bezpečnosti späť domov. Myslím si, že niek- tie podstatné dôvody s, e, po kybernetickú obranu a bezpečnosť kybernetická, to všetko bola e, spojené s myšlienkou z zoštíhlenia toho, toho klastru tých riaditeľstiev, <clears throat> či bude dôležitá vlastne koordinácia pani Mogherini. Neviem, na čo však pán Vilker myslel, keď takéto rozhodnutie prijímal. Pokiaľ ide o rozpočtový riadok pre prípravnú akciu, je, tu jedno, je, je, je to jednoduchý postup pri príprave rozpočtu. Jednoducho sa takýto riadok vytvorí. Totiž prípravný eh, krok sa bude rozpočtovať v ďalšom rozpočte. Potom chceme, aby SBOP mal v spoločnom rámcovom programe eh, program výskumu venovaný od obrany. A to akceptoval aj parlament, aj komisia. Takže nevidím tu nejaký rozpor voči ehm, zmluve o EÚ. Čo sa týka skupiny osobností, čo nastúpi nová komisia a naozaj to bude zavisieť veľmi od pani komisárky, akým, akou cestou bude chcieť ísť. Je tu niekoľko osob, teda je tu skupina osôb, osobností, ktoré majú nas, nasledovať príklad eh, prípravnej akcie mnohí, alebo niektorí by boli radi, keby táto skupina bola variabilná. Takže nie len staršia generácia, ak by som mal byť konkrétnejší. No a potom ďalšia otázka. Pani komisárka prevezme úrad e, a potom ona rozhodne, ako e, postupovať a kto konkrétne bude skupin, súčasťou takéto skupiny, ak vôbec takáto skupina bude. No a potom posledná otázka sa tý, týkala civilného fokusu Horizontu 2020 a čo v tom robí komisia. Ako som uviedol, snažíme sa tiež pozrieť aj na CAT, pretože tu bola štúdia o raketách a, to sú, sú jednoducho určité oblasti, ktoré potrebujú inovácie v nasledujúcich rokoch. Jedna časť štúdie sa týkala komunite obrany a um, zistila, že vlastne táto komunita okolo bezpečnosti má pomerne veľké očakávania dokonca aj firmy, e, ktoré e, sú zapojené do civilnej obrany, e, majú určitú, určitú časť výskumu relevantnejšiu pre naše potreby než iné. No a mm, určitú časť nákladov prevezme Horizont 2020. to je však otázka pre mnohé z oblasti použitia No a potom aj možnosti použitia mysli mimo horizontu 2020. No a potom je ďalšia otázka, ako takýto prístup uplatňovať a kde ho uplatňovať, aby sme čo najlepšie využili peniaze daňových poplatníkov. Myslím, že sa bude konať druhá, druhé kolo otázok. Možno e, téma kohezie, aby sme tento termín preskočili, aby sme nehovorili iba o rozdieloch medzi v rámci eh, obranného priemyslu, ale aj eh, o sile výskumných inštitúcií a na toto by som sa chcela spýtať, ako vy vidíte celý, celú tú sieť eh, inštitúcií vo výskume Existuje balíček pre malé stredné podniky a iste mnohé krajiny majú vedomosti, ktoré zabezpečia technický pokrok. To je jasné, ale existujú aj väčšie, veľké výskumné inštitúcie, ktoré majú určité spôsobilosti a môžu poskytnúť dobrý know-how aká, aký sa pred, aká sa predpokladá územná distribúcia a aká je možná konkurencia v ich rámci. Nechcem hovoriť ako, o tom najskôr ako sprav, spravodajca a som, som, sa zamezpeč, som bol autorom správy a e, vychádzala som z pravidel Horizontu 2020 a to je jediný, jediná zložka e, európskych, európskych programov, kde nie je žiaden, um, žiad, žiaden riadok rozpočtu. My sme však do celkového programu zapracovali a logicky potom sme to zapracovali aj do um, programu výskumu v oblasti bezpečnosti je čo najširšiu účasť tak aby e, teda program zabezpečil túto otázku. Ale toto je niekoľko e, riadkov v, rozpočte, ktoré sa netýkajú e, netýkajú obrany, ale sa týkajú iba excelentnosti. Potom sa vrátim neskôr k, obla- k otázke horizontu. Možno je tu nejaké nedorozumenie, pretože treba rozlišovať medzi obranným výskumom a na to je jasná odpoveď. Neexistuje spôsob, ako financovať výskum v obrane z horizontu 2020, ale je jasná definícia toho, čo sa dá robiť s e, produktmi e, dvojakého využenia. A to sa týka, vlastne tento výraz e, pochádza z, z vývozu a um, keď sme sa sústreďovali na spoločnú bezpečnostnú obrannú a politiku a prečo sme sa na ňu sústreďovali. Ide, išlo o preklenujúce vedomosti. Sústreďovali sme sa konkrétne a špecificky na misie eh, SBOP. Mm, po líbyskej vojne neexist, ne, ne, nebola misia pre podporu civilistov bez bez leteckých dodávok a v prístavoch bolo, bolo treba vyznačiť napríklad európsku loď, aby nebola bombardovaná, pretože neexistovala komunikácia medzi civilnými a vojenskými jednotkami. Napríklad aj v Sýrii bude vojenská podpora civilných eh, misií, pretože sa ľudia ináč dostanú do závažných problémov. A, a jednoducho takúto podporu musia mať, aby mohli odísť do konfliktných oblastí, ako je Sýria. Eh, zatiaľ som ešte nedostal odpoveď. Ale keď, keď, sa, keď sa odvolám na to, čo je teraz zadefinované ako eh, balík misií SBOP, tento rok komisia oznámi, že, že vlastne 50 miliónov bude distribuovaných prakticky a dokon 5 či 7 iba z tohto balíka, tak ako je zadefinovaný teraz, pôjde na misie priamo SBOP. No a čo sa týka rozpočtového riadku pre bezpečnosť hraníc, Máme tu informačný systém pre európske externé akcie. Nie, však, nie, nie je však uvedené, pretože to má za veľký e, vojenský rozmer, pretože, by to, pretože to nefungovalo. Prakticky sa však spýtam, preto, prečo je iba tak málo víziev e, obrátených venovaných dimenzií e, SBOP. A Vysoká um, predstaviteľka, keby sa uh, zúčastnila, otázka je, či sa, či sa zúčastnila takéto diskusie, alebo uh, ju vynechali, pretože uh, v rámci tých 350 miliónov nie je uvedené, či boli vynaložené priamo. My zhrňame misiu a nevidím vlastne žiadne peniaze pridelené na túto misiu, ale vidím ich iba v rámci e, SBOP. O tom sa e, v tejto veci bol dosiahnutý široký konsenzus tu v tomto parlamente. Kde teda sú tieto prostriedky? Ďakujem. Slovo má pán Sabajos. Pani Sabajos, mám otázku pre pána Rožera ak som vám správne pochopil, porozumela, určité e, fondy môžu byť e, použité na e, výskum tovaru dvojitého použitia. Kde je tu však hranica, či pre, pre tovary dvojitého použitia existuje taký limit nejaký? Je taká hranica? Niekto to nechce naužívať tovarmi dvojitého použitia, skôr hovorí o nejakých premostovacích technológiách Určite, že sú obmedzenia tovaru dvojitého použitia. Vieme, že ich možno využiť e, na vojnu, na ataky a tak ďalej. Ale peniaze daňových poplatníkov sú ďalšou otázkou. Určite daňoví poplatníci nechcú, aby ich finančné prostriedky, ktoré oni platia, boli použité proti obyvateľstvu iných krajín. Takže momentálne môže priemysel dostávať peniaze daňových poplatníkov, vytvárať ďalšie pracovné miesta, ale ani my, daňoví poplatníci, nie sme hlúpi. Pán Rožer? Um, Pardon, pán Zdrojevský. A Pani predsednička, vážené dámy a páni. Musím povedať, že ja mám trocha iných eh, voličov ako šved, kolegyňa zo Švedska a mm, záujmom mojich voličov je, aby sa zvýšil podiel výskumu, ktorý môže potom napomôcť vojenskému výskumu pretože bude tento výskum možno použiť aj na civilné účely ako aj na určité vojenské príležitosti. Mám však dve otázky. Prvá, existuje nejaké riešenie, ktoré by nám umožnilo neplitvať eh, um, zdrojmi, eh, teda vnútroštátnymi daňami. Existujú spôsoby, ako zabezpečiť, aby sme nevynakladali priveľa peňazí eh, z vnútroštátnych daní. Teda, zhrniem to, existuje nejaká písomná dohoda na ochranu financovania, eh, prostried, financovania výskumu eh, nadmernými daniami. Ďalej, v predchádzajúcom období sa hovorilo o novom výskumnom inštitúte. Do však určitej miery Ehm, to bolo však obmedzené rozpočtom. Ako, ako budú vyzerať e, výdavky rôznych e, výborov, tak aby výdavky boli efektívne, aby sa neprekrývali aby nevznikali situácie, kedy e, vznikajú pochybnosti o nedostatočnej koordinácii. Ďakujem. Pani Lösing. Ja by som chcela hovoriť po nemecky hovorí rečnička. Musím povedať, že som do určitej miery prekvapená spôsobom, ako eh, je tu táto diskusia vedená. Pán Eller, povedali ste, že v poriadku predpisy dual use, eh, ak sú um, negované, respektíve ak si ich nevšimame, môžeme skončiť vo vezení. Ja by som povedala voľnejšie, ehm, môžeme použiť novú definíciu alebo nový výraz to ma udivuje, keď takto určité veci hodnotíme. No a potom sa chcem spýtať pána Galera. Ja nie som právničkou a jednotlivé pasáže zmluv o EÚ neviem bezchybne právnicky vykladať, ale ma udivil pán Galer, ako ste povedali. E, zreprodukujem to voľne, nepísala som si to. Vy ste totiž povedali, že... Ste na tej morálne správnej stránke. Vy ste použili slovičko morálny Dobre, je to jedno eticky, dobre, pardon, eticky. Čiže nachádzame sa na eticky korektnej strane a máme na základe toho tú výso- to výsostné právo na interpretáciu, alebo ako to mám myslieť, ako to mám chápať. Čiže máme tu článok 42 odsek 2 zmluvy o EÚ. Myslím, že v tom sa zhodujeme. Otázka sa týka výkladu a mňa by naozaj zaujímalo, akým spôsobom ja mám niečo takto vykladať. Ja to nemôžem jednoducho vyvodiť z toho, že väčšina nás je na eticky správnej strane, lebo väčšiny sa môžu aj meniť a myslím si, že práve zmluvy by mali poskytovať právnu bezpečnosť, aj keď sa tieto väčšiny alebo, alebo to ťažisko tých väčšín mení. Toto ma naozaj veľmi zarazilo. A v podstate Podobným smenom sa uberá ten argument interpretovať, ako to chce daňový poplatca. Niektorí chcú viac e, vojenské intervencie, niektorí chcú menej. Ja si myslím, že takýmto spôsobom nemôžeme vykladať zmluvy. Musíme jednoducho rešpektovať, akceptovať to, čo je v zmluve. Ak sa nám to nepáči a ak e, je tu nejaká väčšina, ktorá to tak vidí, tak e, musíme sa postaviť za to, aby sa tá zmluva zmenila. Myslím, že na to už by nebola väčšina, ale ak sa chceme ubrať touto cestou, tak sa ňou uberme a nie je jednoducho inak vykladať tie veci, tak ako ste to teraz povedali vy, pán Eller. Povedali ste dobre, civilné misie potrebujú e, vojenský sprievod. V takom prípade musíme financovať e, vojenský e, výskum z civilného rozpočtu, pretože je to prepojené, ale to musíte potom inak vyložiť. Ja som ten váš záver pochopila takto. No takže tu mám ešte otázky, akým spôsobom sa teda interpretujú tieto ustanovenia v zmluve ktorou cestou sa chce väčšina poslancov ubrať, aby si tieto ustanovenia v zmluve vyložila takým spôsobom, ako jej to vyhovuje a aby sa potom, ako sa, či sa potom teda budú pokladať na spra- v strane toho eticky správneho. Ďakujem. Pán Rožer a pán Tokársky, prosím, mohli by ste odpovedať na otázky. Dobre, Takže panuje tu politická nejasnosť. Chcem sa zamerať na kontext. Najprv, čo sa týka štrukturálnych fondov, je to ako v horizonte 2020. Oblasť obrany nepodlieha dvojakému prepojeniu alebo premostovacím technológiám za predpokladu, že preukážete v projekte e, civilný záujem. V takom prípade sa, to, sa z toho bude vychádzať ako vlastne niečo takéto. A ak zamietnete zamietnete akýkoľvek projekt, ktorý by v budúcnosti mohol mať potenciálny vojenský aspekt, Pre mňa je tu zjavné pravidlo, ak preukážete výrazné eh, civilné záujmy a toto pravidlo eh, aj striktne vykladáme. Pokiaľ ide o otázky týkajúce sa daňových eh, stimulov, vo všeobecnosti tieto nie sú otázkou pre našu oblasť, pre našu agentúru. Chcem len spomenúť, že diskutujeme s daňovými e, orgánmi, aby sme post, e, zistili, či spoločné výsku, výsku, výskumné projekty môžu byť e, oprávnené na výnimky splatenia e, DPH. A to by podporilo vlastne spoluprácu. Je to zaujímavá téma. Daňové stimuly E, určite sú e, otázky zaujímavé pre mnohé e, témy. Pokiaľ ide o výklad zmluv, nie som právnikom takisto. Jediná vec, ktorú vidím, keď sa pozerám na uchopiteľné príklady, že určité E, otázky e, vykladali špecialisti, právnici. Napríklad vám uvedem príklad. Bola tu diskusia e, pred pár mesiacmi vo veci Kopernika, pozorovanie planéty, či určité zábery z Kopernika sa dajú využiť v Európskom satelitnom centre. Prebehla diskusia, rozhodnutie bolo prijaté ktoré umožňuje takéto využitie. Je to veľmi malé, malé, malé percento, samozrejme, nehovoríme o veľkom podeli využitia obrazov Kopernika, ale je tu možnosť a veľmi, veľmi užitočná na civilné využitie, pokiaľ ide o využitie SBOP napríklad po, v období po, na, po prírodných katastrofách. Je tu rôzny názor u rôznych odborníkov, e, právnikov a rôzny výklad zmluv. E, sekundárne e, právo, kedy sa odkazuje na takúto hraničnú situáciu. Je to striktne podľa zmluv SBOP. A čo je teda hranica komunitárnych krokov môj dojem je ten, vraciam sa k predrečníkovi, že aj bez zmien zmluv a pri striktnom výklade, rešpektovaní z e, litery zákona, je tu možnosť e, lepšieho využitia určitých e, civilných synergií. Pán Tokarský? No, Myslím, že pán, to, čo pán Žier povedal, je veľmi pravdivé. Keď hovoríme o štruktúrálnych fondoch, Viacero podriek, projektov e, podlieha tomuto dvojakému použitiu. Hovoríme o rôznych e, systémoch, e, keby sme išli na priemyselnú výstavu a išli by sme potenciálnu aplikáciu týchto položiek, tak by sme videli 20, zoznam s 20 bodmi pre e, podnikateľa, ktorý požaduje a podporuje ťažké vidieť, že ak aké využitie bude mať konkrétna aplikácia v budúcnosti. Toto všetko ja samozrejme musí byť v súlade e, s tými nariadeniami o štruktúrálnych fondoch. Malo by to podporiť rast, malo by to vytvárať pracovné miesta, malo by to byť od, mm, odrazené v, stratégi- v regionálnej stratégii, čiže sú to vlastne regióny, ktoré vynúžia tieto peniaze a oni musia rozhodnúť, či chcú využiť túto príležitosť alebo nie. Postupím do kolegom eh, v DR pre bezpečnosť a potom sa pokúsim vám poskytnúť odpoveď. Horizont 2020 toto sa riadi pravidlami excelentnosti, zásadami excelentnosti a myslím, že tieto pravidlá boli vždy základnými pravidlami pre rámcové programy, pre samotné pripravované akčné kroky, E, bude nasledovať konzultačný proces so všetkými členskými štátmi a uvidíme, akým spôsobom tie stanoviská budú môcť byť zakomponované do tohto procesu. A čo je dôležité, a nezohľadňuje sa, že s týmto oznámením sme navrhovali e, celé spektrum rôznych e, certifikácií, nástrojov a tak ďalej a zároveň sme chceli zabezpečiť spoluprácu medzi členskými štátmi a táto spolupráca medzi členskými štátmi môže byť aj v oblasti e, výskumu a nad rámec výskumného programu a my sme sa snažili predložiť sadu, súbor nástrojov, ktorý by umožňoval a uľahčoval by spoluprácu medzi členskými štátmi e, aj nad rámec e, tej spolupráce medzi starými a novými členskými štátmi. Nechceme ponechať všetko na trhových silách, ale chceme, aby tu mohol vstúpiť do hry aj politický proces, proces politického rozhodovania. Nuž, tá posledná otázka, Inštitút nových technológií, neviem, či ste mali na mysli, že či je tu koordinácia medzi jednotlivými generálnymi riaditeľstvami v komisii, e, aby nedošlo k duálnemu financovaniu. Ak máme rôzne finančné nástroje, e, komisia sa snaží e, publikovať dokument, ktorý by uvádzal, vysvetloval, aké sú tie dependencie, aká je súhra medzi týmito jednotlivými finančnými nástrojami Nedávno sme napríklad publikovali dokument, ktorý objasňuje, akým spôsobom e, Horizon 2020 by mohol byť zosúladený e, alebo e, prepojený na štrukturálne fondy. Toto je dôležité pre politickú koordináciu. Ďakujem. Ak nie sú žiadne ďalšie pripomienky, tak by som to uzavrela, ale vidím, že sa ešte hlási pán poslanec. Otázka na, uh, eh, odpoveď na otázku pani kolegyňa Lözing. Článok 42 odsek 4 zmluvy vám prečítam pol vetu. Uh, eh, rozhodnutia o uh, eh, zavrátanie rozhodnutí o misii, o zavedení misie vysoký zástupca môže v spolupráci, v prípade spolupráci s komisiou využiť nástroje alebo navrhnúť nástroje Európskej únie pre spoločnú bezpečnostnú obranú politiku. Toto je uvedené v texte zmluvy. Týmto nástrojom únie e, možno podporiť aj iné nástroje, pre ktoré je to, alebo in, iné úlohy, iné misie, pre ktoré je to dôležité. Ešte sa to neobjavilo v praxi, ale či už je to napríklad Koperník alebo Galileo, až to bude v prevádzke a e, mali by sme takúto misiu v Turecku, aby sme zachraňovali Kurdov, alebo aby sme im pomáhali, alebo čokoľvek. Ja by som spontánne povedal, že keď sme tam, aby sme zachraňovali ľudské životy a samozrejme, aby sme vlastne podporovali našich vlastných vojakov alebo našich civilných pomocníkov, pretože vojaci tiež nemôžu všetko urobiť E, takže sú tam technici, ktorí e, zabezpečujú elektrinu e, a tak ďalej. Takže keby sme mali takúto misiu spoločnej obrany a bezpečnostnej politiky, kedy by civilisti spoločne s vojenskými silami tam fungovali, tak by bol nezmysel, keby sme nevy, nevyužili to, čo vidíme našimi satelitmi, aby sme potom e, ich informovali, že je tu nejaké nebezpečie, lebo islamský štát tam posiela nejaké nové jednotky aby narušil túto misiu. A my už sme to preskúmali, my už sme overovali, či e, môžeme lepšie fungovať e, na základe satelitnej technológie. Toto je klasické, e, klasický nástroj dvojakého použitia. E, tam sa dajú vystopovať e, lesné požiary, e, vidíte to z vesmíru, ale zároveň E, vidíte aj e, vojenské operácie, to je to isté, ten istý ďalekohľad, e, ktorým vidíte rôzne veci a my sme, keby, keď sme, pre, ke, keď, keď nakoľko sme o tom už, nakoľko sme to už skúmali, tak to môže slúžiť aj civilným záležitostiam a je to v podstate ten istý nástroj, ktorý možno využiť na rôzne účely, takže podľa mňa by to malo byť možné. Takže teraz by som uzavrela tento bod na programe a chcela by som sa poďakovať obom rečníkom, pánovi Deniemu Rožerovi a pánovi Svavomirovi Tokarskému za ich prezentácie. A teraz by sme mohli, teda určite ešte budeme pokračovať v tomto bode na následných zasadnutiach, pravdepodobne budúci rok. Teraz mi dovolte bezprostredne prejsť na ďalší bod, ktorý máme na programe. Ide o partnerstva eh, a účasť eh, susedských štátov, susedných štátov na misiách EU, na misiách SBOP. Chcela by som privítať Chcela by som privítať pána Alessandra Marianiho, vedúceho oddelenia spoločnej bezpečnostnej a obranej politiky v rámci EAS. Eh, e, eh, e a našim ďalším rečníkom bude civilná zástupkyňa ministerstva obrany Gruzínska, pani Tamara Kekenadzeová. A tretím rečníkom je radca ukrajinskej misie EU. pán Boris Kremenský. Takže najprv by som udelila slovo pánovi Marianimu, aby nám povedal niečo na úvod o účasti susedných štátov EÚ v rámci misií SBOP. Honorable Chair of the Uh, vážení poslanci, vážení členovia výboru, vážení vážená pani predstaviteľ, vážení predstavitelia Gruzínska a Ukrajiny. Najprv chcem využiť túto príležitosť a poďakovať sa vám, pani predsedkynia, a poďakovať sa cteným e, členom výboru za pozvanie, ako aj za príležitosť k vám dnes prehovoriť. Samozrejme, Nemusím hovoriť, že je to pre mňa privilégium a zároveň je to pre mňa veľkou cťou. Na úvod dnes by som chcel začať tým, že zdôrazním skutočnosť, že Európska únia je naozaj zaviazaná e, k úzkej spolupráci s partnermi v rámci misie a operácií SBOP. Sme naprosto presvedčený, že naša schopnosť spolupracovať s partnerskými krajinami je kľúčovou v akejkoľvek krízovej situácii. Existuje veľmi málo problémov, ak vôbec nejaké, ktoré by sme boli schopní vyriešiť sami. To neplatí len pre EÚ, ale aj pre všetkých ostatných. Musíme sa snažiť plniť naše ciele na základe multilaterálnej spolupráce e, cez medzinárodné organizácie a partnerstva a dnes e, mám to potešenie, že som prítomný na tomto paneli, kde sú aj zástupcovia Gruzinska a Ukrajiny. Spolupráca s partnermi je dôležitá aj z hľadiska Európskej únie, pretože je to súčasťou e, celkového prístupu Európskej únie a e, keďže partnerstva sa zakladajú na poznatkoch, na expertíve a na e, e, kapacitách našich partnerov a spôsobilostiach našich partnerov, ale je to aj možnosť e, približiť našich partnerov k Európskej únie. Čiže je tu aj táto kľúčová politická dimenzia, politický rozmer, e, na ktorý chcem upriaviť vašu pozornosť. Európska únia rozvinula štyri klastre v rámci stratégie SBOP a chcel by som vám niečo povedať o týchto klastroch, trochu ich popísať. A prvý klaster je klaster e, kde sú medzinárodné organizácie ako OSN, NATO, OECD a regionálne a medzinárodné fóra. Druhý klaster je ten, ktorý považujeme za spoluprácu v rámci misia operácie SBOP. Tretí klaster, ktorý je veľmi úzko spojený s tým druhým klastrom, je e, obrana a bezpečnosť, čiže dialógy e, v rámci SBOP. A posledný klaster e, je budovanie kapacít. Pokúsim sa štrukturovať moju prezentáciu na základe týchto štyroch klastrov, ktoré som vymenoval. Teda prvý, prvý klaster by som e, popísal E, stručne, vzhľadom na to, že chcem byť stručný v mojej prezentácii, takže len taký odkaz, ktorý chcem e, urobiť na partnerstvo medzi EÚ a OSN, pretože myslím, že toto je mimoriadne dôležité partnerstvo nielen pre Európsku úniu, ale pre všetkých našich partnerov. Pre všetkých našich partnerov. Takže e, naši partnery spolupracujú s Európskou úniou a vedia a ťažia z e, dlhodobej spolupráce v rámci e, zvládania krízových situácií medzi Európskou úniou, e, v rámci spolupráce medzi EU a OSN. Chcem spomenúť, že generálny tajomník OSN, pán Velacus, po riadiacom výbore Eh, pre eh, politickú bezpečnosť Európskej únie, eh, keď nám oznamoval a položil otázku ohľadom kvality tohto vzťahu, tak je to v podstate súčasťou životného štýlu, ak by som to tak mohol povedať. Toto je mimoriadne dôležité, pretože to znamená, že sme nazbierali množstvo E, skúsenosti v rámci operácií v Mali, Somali, e, Stredoafrická republika. Toto bolo sprevádzané dialogom e, na vysokej úrovni ohľadom manažmentu krízových situácií, ale takisto návštevy na vysokej úrovni, napríklad PSI, PSE v New Yorku, ale zároveň generálny tajomník bol prítomný na samite Eh, na generálnom samite EU-OSN. Prečo chcem hovoriť o partnerstve Európskej únie a OSN v tomto kontexte eh, krízového manažmentu? Pretože to dôležité posolstvo, ktoré vysielame našim partnerom, je také, že neexistuje konkurencia, eh, žiadny konkurenčný boj medzi EÚ a OSN. Naopak, prebieha veľmi intenzívny dialog a skúmame synergie na to, aby sme poskytli tie najlepšie odpovede a najlepšie reakcie na akúkoľvek krízovú situáciu situáciu. E, ešte sa vrátim k tomuto bodu, keď budem hovoriť o príklade intervencie v Stredoafrickej republike. Tu Gruzínsko rozhodlo, a chceme sa Gruzínsku za to poďakovať, že sa spojí e, s Európskou úniou a ako viete, obdržali sme e, príspevok Eh, v rámci, eh, v podobe vojenských síl eh, z Gruzínska. Takže to je ten prvý klaster. Druhý klaster, účasť na operáciách a misiách SBOP. Ide tu o tých najaktívnejších prispievateľov. A okrem toho Európska únia si vytýčila rámcové dohody o účasti, toto sú v podstate nástroje, ktoré sa zameriavajú na zabezpečenie a uľahčenie účasti tretich krajín na misiách a operáciách SBOP ktoré e, e sú e, pod vedením Európskej únie. Momentálne prebieha, šest, máme 16 takýchto dohôd. E, Albánsko, Kanada, Čile, Kolumbia, Fajrom, Gruzínsko, Island, Čierna hora, Moldavsko, Nový Zéland, Norsko, Korejská republika, Srbsko, Turecko, Ukrajina a Spojené štáty. Okrem tohto zoznamu so 16 krajinami eh, by som sa rád s vami podelil o eh, dôležité informácie, menovite. Minulý rok sme mali možnosť podpísať 4 tieto dohody a to ukazuje, že je tu trend rastúceho záujmu partnerských krajín pri rokovaní a uzatváraní zmluv z EÚ. Gruzínsko je jedno z týchto krajín, pretože dohoda, rámcová dohoda s Gruzínskom bola pred, podpísaná ku koncu novembra na samite vo Vilniuse. V tejto súvislosti zo pár informácií o participácii partnerských krajín na misiách a operáciách e, u EÚ za posledný rok. Vybral som si práve tento čas. Chceme byť totiž relevantní. Náš pohľad jasne ukazuje, že susedské krajiny sú e, sa najviac e, zaujímajú a najviac ochotné prevzať zodpovednosť. Prvý príklad e, je e, e, EUFOR v Stredoafrickej republike. Gruzinsko prispelo na túto operáciu ľahkým, ľahkou jednotkou 154 pešiakov. Tým pádom to bol druhý najväčší prispievateľ na misiu. Nie len pokiaľ ide o tretie krajiny, ale v absolútnych číslach Francúzsko bolo prvé a hneď potom nasledovalo Gruzínsko. Gruzínska jednotka bola rozmiestnená v polovici júna a to umožnilo e, rozvinúť plnú, plnú operáciu zo strany vedenia Vždy sme vyjadrovali našu, našu uh, úprimnú vďaku Gruzinsku a myslím si, že i, sú to i vaše pocity, keď opakujem dnes tieto slova vďaky e, gruzinskej predstaviteľke. Pokiaľ ide o túto operáciu, dva koncepty, to je dôležité si pripomenúť pred rokom, keď sme sa pozerali na situáciu v Stredoafrickej republike, musím asi bohužiaľ povedať, pretože tie slova nie sú príjemné, ale situácia bola popísaná ako situácia na hranici genocídy. Takže skutočnosť, že sa tak neudialo, pričom je samozrejme skoro ešte e, oslabovať naši členovia pracujú, vrátane Gruzincov, je dôležitá práca ešte pred nami, ale dúfam, ako e, európsky občan, že o pár rokov budeme sa môcť na túto operáciu pozrieť a povedať si, že e, naozaj e, viedla k rozdielom, urobila zmenu. Zachrániť ľudské životy, už tak to je predsa to, za čo EU bojuje E, operácia e, EUFOR CAR je e, zaujímavá tým, že Turecko v tomto prípade pri, pristúpilo. Veľmi dôležité je to hlavne vo fáze rozmiestňovania. Potom Srbsko ďalej, ktoré nedávno rozmiestnilo vojenský tím 6 osôb. Ďalšia operácia, ktorú by som chcel uh, spomenúť, to je uh, Atalanta. UNAFOR Atalanta. Tu treba po, uh, poďakovať predstaviteľovi uh, Ukrajiny, pretože Ukrajina na začiatku tohto roka od 3. januára do 26. februára prispela fregatov vlajkovou eh, loďou, personál 180 eh, člena posádka, veľmi hodnotná práca. Veliteľ Atalanty eh, osobitne vždy chválil tento, tento vklad. A tento vklad sa udial vo veľmi dôležitej chvíli. Hovorím to preto, pretože to bolo na úplnom začiatku predsedníctva e, zo strany EÚ kontaktnej skupiny pre pirátstvo na pobreží Somálska. EÚ prevzala toto predsedníctvo poprvýkrát. E, e, zástupca generálneho tajomníka je predsedom kontaktnej skupiny pre rok 2014 a tento príspevok nastal na začiatku e, predsedníctva EÚ a ukazuje nám význam samotnej akcie, ale tiež e, v širšom diplomatickom a politickom e, kontexte e, príslušné úsilie. Mohol by som tu dlhšie hovoriť o kontaktnej skupine, ale uvedomujem si, mám o, čo naše časové obmedzenie Veľmi dôležitým príspevkom bol i príspevok z Nového Zélandu. Ďalšie krajiny prispeli po e, eskortné plavidlá napríklad, politické a diplomatické úsilie v, dipl- v kontaktnej skupine a, a transfer, transferové dohody za, zadržaných pirátov tretia ďalej, e, tretí príklad to je operácia UTM Mali, kde situácia je taká, že Gruzínsko e, chce rozmiestniť alebo vyslať dvoch ek- e, expertov, jedného logistu a jedného pre strategické poradenstvo neskôr na začiatku jary budúceho roku. Takisto odborník z Čiernej hory, e, Moldavsko e, poskytlo e, odborníka v oblasti ľudských práv a rodovej problematiky švajčiarsko-mediálneho experta. A ďalej potom sme e, e, prijali dve ponuky posudzované Srbskom pre lekársky tím, tri osoby a, a Albánsko 6 osôb. Ďalej potom aby som do, do, doilustroval ten obraz. Austrália e, poskytla e, právneho experta. Dnes teda tu máme približne 560 e, pracovníkov z tretích krajín, ktorí sa zúčastňujú na misiách a operáciách. To je asi 8 celkového počtu Určite si spomínate, že som hovoril o troch klastroch. Druhým klastrom je ten, tá účasť na misiách a operáciách. Ale toto treba vnímať v prepojení i na e, dialógy. Musím totiž povedať, že partnerstvo je čoraz viac politickým nástrojom. A pre nás Akokoľvek sú e, dôležité tie príspevky, dôležitý je i neustály dialog s partnerskými krajinami. A v, to, v tejto konkrétnej oblasti by som rád e, poukázal na dve veci. Poprvé bilaterálny dialog, dialógy s krajinami ako je Gruzinsko, Ukrajina, Moldavsko, máme bilaterálny dialog tento rok sme spustili e, e, oficiálnu konzultáciu medzi zamestnancami s Gruzinskom a e, Moldavskom, pričom s Ukrajinou to prebieha už dlhšiu dobu. Po Vilniuskom samite v marci sme spustili tieto konzultácie. Bilaterálne konzultácie sú veľmi dôležité, umožňujú nám posudzovať bezpečnostnú situáciu v regióne, ďalej riešiť mnohé otázky, participácia krajín, operácia a misií EÚ. Časť z toho je e, zaujímavá pre našich partnerov. Okrem toho máme aj multilaterálne fórum a to je to, ktoré podľa nás doplňa bilaterálny dialog, ktorý máme s krajinami ako je napríklad Gruzinsko, Moldavsko a Ukrajina Multilaterálny dialog bol spustený pred e, rokom a to je východné partnerstvo e, a mám možnosť e, predsedať tomuto konkrétnemu panelu a musím e, sa s vami podeliť e, o zo pár informácií e, alebo úvah. Prvá z nich je tá, že panel bol inaugurovaný koncom septembra minulý rok. Bolo tu rozhodnutie e, mať tento panel každých 6 mesiacov v Bruseli. Pri tomto záväzku som vedel, čo obnáša tých 6 mesiacov, ale neočakával som, že bude treba niečo už 6 mesiacov vopred Eh, realizovať. Taká je však realita. Je tu otázka záujmu z EÚ, a to vysvetlím. ale tiež eh, jednotlivé krajiny, ktoré sú zastúpené v paneli. A tak sme museli prejsť k tretiemu vydaniu. Eh, koncom septembra bola tá, tá prvá minulý rok. Tretí potom koncom septembra tohto roku budúci rok koncom marca asi budem vedieť, že kde, kde by som sa mal nachádzať. Čo je však dôležité nie len pravidelnosť, ale z pohľadu Európskej únie je tu, koná tu Európska únia. Tieto stretnutia sa týkajú nielen jednotlivých služieb zahraničnej služby, ale je tu i DEFCO z EU ďalej potom predstavitelia Európskeho parlamentu, zamestnanci Európskeho parlamentu a ďalej potom predstavitelia kolegia kolegia Európskej e, bezpečnosti a obrany. Keď hovoríme o partnerstve, školení, školenie a tréningy sú tu dôležitým elementom, dôležitým pilierom v našej stratégii. Takže Mohol som vám poskytnúť množstvo podrobných informácií o tom, ako táto konkrétna forma funguje. A jedna z úvah, ktorú som vám ešte chcel povedať, je tá, že pred rokom, keď začala táto práca, tak e, sa mi podarilo zistiť, že išlo o národné skupiny, takže keď som chcel v eh, pauzách sa predstaviť a zoznámiť sa eh, s kolegami z partnerských krajín. Bol, eh, bolo to na národnej úrovni. Toto sa už nedeje, bohužiaľ. Dnes je tu naozaj skutočné stretávanie kolegov. Toto je jeden z výsledkov, pretože je veľmi dobré vnímať ten, to, to vzájomné vymienenie si e, skúsenosti s, e, medzi krajinami. Ak mi dovolíte prejsť k poslednému klastru, tak, ktorý som chcel spomenúť, kým dovrším e, svoju prezentáciu, chcem spomenúť, že v poslednej dobe sú tu tri, eh, traja poradcovia, ktorí sa presunuli do Moldavska ako súčasť východného partnerstva a to je dôležitá akcia EÚ spoločne s Moldavskom. Štvrtý klaster. The close of my, of my intervention uh, is about building the capacity of partners. Dostávam sa k záveru svojej prezentácie. Ide o budovanie kapacít partnerov. Čo by som tu chcela povedať? Európska únie toho názoru, že by sme mali podporovať partnerov jednotlivé krajiny a organizácie, aby stále viacej pri, preberali zodpovednosť pri prevencii kríz a ich riadení um, z vlastných síl. To je veľmi dôležitá vec. EÚ podporuje regionálne a podregionálne organizácie. Hovorím teraz a hlavne o architektúre Afriky pre bezpečnosť a mier. Ale máme aj veľmi dobré skúsenosti a ponaučenia z Mali. Takže je to spôsob, ako budovať africkú architektúru bezpečnosti. Teda ide o podporu um, výcviku um, bezpečnostných síl, to je dôležité, ale napokon poviem, že by sme sa mali ďalej snažiť synchronizovať a koordinovať využitie rôznych nástrojov, plne si uvedomujúc uh, súvislosť medzi bezpečnosťou a rozvojom. Musíme 100% postupovať podľa našich pravidiel a predpisov, ale ale nemu, nemu, musím povedať, že stále viacej, viacej sa v medzinárodnom spoločenstve spo, spomína súvislosť medzi bezpečnosťou a rozvojom. Totiž neexistuje bezpečnosť pre rozvoja, ale neexistuje e, rozvoj, ak nie je bezpečnosť. Takže ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem pán Mariny za vašu komplexnú prezentáciu a teraz by som chcela poprosiť pani Tamar Kekenaze, aby sa ujala slova. Ďakujem, pani predsednička. Ctení poslanci Európskeho parlamentu, v prvom rade by som sa chcela po, poďakovať vám ste spolu s kolegami, aby sme si vymenili skúsenosti s Európskou úniou v rámci um, spolupráce oblasti um, bez obrany. Pán Nariani eh, hovoril, že tento rok bol veľmi dynamický v našej spolupráci. Začala sa mm, podpisom, podpisom rámcovej spolupráce, aby Gruzinsko mohlo prispieť k bezpečnosti mimo európskych hraníc. Treba si uvedomiť, že um, ehm, tým prišiel začiatkom roka, začiatkom roka, aby sme sa mohli zúčastniť a podporili e, tri e, misie EÚ do Strednej Afriky. Takže v, ten, v tejto súvislosti Gruzinsko už dva batalióny rozmiestnilo v Afganistane a, a jednu rotu e, má v rámci NATO. Čo sa týka spolupráce s Európskou úniou a našich snách pokračovať e, našu účasť v budovaní medzinárodnej bezpečnosti. To sa stalo rozhodujúcim pri rozhodnutí o účasti. Keď sa v parlamente diskutovalo, či sa zúčastniť operácii alebo nie, bolo prijaté jednomyselné rozhodnutie a získali sme väčšinovú podporu gruzinského obyvateľstva. Sme radi, že teraz máme, či mali sme možnosť vrátiť e, túto podporu Európskej únie, pretože od roku 2008 sme e, mali prospech e, bezpečnostných opatrení Európskej únie. Pri tejto príležitosti vám chcem poďakovať za vašu kontinuálnu podporu a oporu a Európska monitorovacia misia ostáva tou významnou um, uh, organizáciou na uh, okupovaných územiach. Takže to je ten kontext, kedy naša vláda a parlament rozhodoval, rozhodovali o tom, či sa zúčastníte misií v Strednej Afrike alebo nie. A som rada, že sme sa rozhodli pre túto účasť. Ďakujem e SVČ za to, že celý ten postup bol veľmi hladký. Bez tejto podpory by sme sa zúčastniť e, na tejto misii nemohli, pretože prvýkrát sme sa museli prehrísť európskou byrokraciou a bolo to výborná príležitosť učiť sa. Boli sme veľmi radi, budeme veľmi radi, keď sa operácia skončí, aby sme vedeli um, zadefinovať ponaučenia z tejto misie. Ďakujeme Marian, pán Janimu a ďalším, že sme mohli uh, dvoch dôsl, dôstojníkov umiestniť v Mali, uh, jedného tento rok a ďalšieho budúce, budúci rok. Pán Mariany povedal, keby teda uh, vlastne, vlastne hovorí o všet, hovoril pán Mariany o všetkom tom, čo som ja chcela povedať, takže môžem hovoriť veľmi krátko. Uh, Um, vaša spolupráca, naša spolupráca v oblasti vojenskej je iba ďalším doplnením spolupráce EÚ, e Gruzinsko a je to pre nás preto dôležité. Uh, tešíme sa na bilaterálne uh, rokovania uh, so zástupcami ESVČ tento mesiac v Gruzinsku hľadáme viaceré možnosti spolupráce, nie len e, možnosti spolupráce a účasť na misiách e, krízového riadenia kríz. A takisto chcela by som uviesť, aké dôležité um, tieto panely CSDP. Tento panel nám dáva možnosť um, odovzdať si tie najdôležitejšie skúsenosti s našimi partnermi a učiť sa od nich um, za, um, bezpečnostných, uh, za bezpečnostné situácie v danej, uh, v našej oblasti. Um, veľmi rada zodpoviem na otázky, ak sa budete chcieť pýtať. Ďakujem a teraz dávam slovo pánu Kremeckému. Kremenskému, pardon. Uh, ctená pani predsednička, uh, ctení členovia uh, výboru, som členom, radcom misie Ukrajiny pri Európskej únii a budem sa snažiť hovoriť eh, stručne od um, začiatku existencie EÚ eh, Ukrajina prispieva, sa, sa zúčastňuje misii EÚ ako prispenie k svojej zahraničnej bezpečnosti. S, spoločne s EÚ sme sa zúčastnili e, misie NATO v Strednej Afrike. A v roku 2005 sme podpísali rámcovú dohodu o partnerstve s EÚ a potom bezpečnostnú dohodu, ktorá nám dáva možnosť vymieňať si informácie o operáciách a o veciach vzájomného záujmu. Ukrajina sa snaží aktívne zúčastňovať na misiách SBOP a operáciách. Prvá naša skúsenosť bola v rámci e, misie EUPOLu v Bosne a Hercegovine, kde sme prispeli 5 až 12 policajtmi e, až do konca skončenia misie. V roku 2008 Ukrajina bola vyzvaná, aby sa zúčastnila e, v snahách EÚ boja proti pirátstvu a poskytli sme um, dôstojníka um, do jednej operácie. Ukrajina spolupracovala spoločne s um, vojenskými pracovníkmi EÚ. Išlo o ochranu ukrajinských plavidiel v rámci e EUFOR Atalanta. Žiaľ, boli tu určité právne problémy Takisto právne problémy nám neumožnili pošla, vyslať um, patrolu do tejto operácie. E, Ukrajina sa snaž, snažila poskytnúť e, svoju vlajkovú loď do tejto operácie. Po šiestich mesiacoch v danej oblasti plus e, tri mesiace nasadenia a potom dva mesiace v rámci EUFOR a Atalanta. Pre Ukrajinu bola táto skúsenosť mimoriadne významná a počas nasadenia našej fregady e, z, e, z plnenia úloh nevznikli žiadne výhrady. Čo sa týka e, našej, našej zodpovednosti, ako patroli sme ochraňovali civilné plavidlá, takisto sme Ehm, vyslali kontingent, ako povedal pán Mariani. Bola to fregata a pracovní, vojaci a vrtulníci. Dokop, spoloč, dokopy to bolo 250 ehm, vojakov a jedna, jeden vrtulník. Um, odplavili sme 10 tisíc kilometrov, bolo 50 letov, v rámci 10, 20 letov našim, našim vrtulníkom. Musím povedať, že Ukrajina je najväčším prispievateľom v rámci operácie Atalanta a keď sa hovorí o zdrojoch, je najväčším finančným prispievateľom operácií od získania svojej nezávislosti. Pre nás je to naozaj e, významné prispenie. Ak hovoríte, že operácia Atalanta je úspešná, určite Ukrajina prispela k tomuto úspechu. Ponaučenia treba ešte stále analyzovať. Môžeme však povedať, že sa nám podarilo vytvoriť úzkú spoluprácu so všetkými inštitúciami EÚ, vrátanie vojenského výboru, e, vojens, vo, vojakov, e, e, tých, ktorí sa venujú plánovaniu e, riadenia kríz a podobne. E, Krujna e, naďalej podporuje SBOP a budeme podporovať EÚ v ďalších prípadoch riadenia kríz. Európsky parlament aj Ukrajinský parlament ratifikovali nedávno e, dohodu, ktorá nám dáva ďalšie možnosti. Ak budete mať otázky, veľmi rád na ne zodpoviem. Ďakujem. Ďakujem, pán generál Kremenský. Skôr než e, zozbierame otázky, chcela by som e, vyjadriť len dve poznámky. Poprvé, sekretariát a predsedníctvo chce e, prizvať ďalších partnerov, e, konkrétne Moldavsko a ďalších do EÚ e, v rámci snažení spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky. A po druhé, že obidve krajiny, v prvom rade Ukrajina, ale ako aj Gruzínsko predtým, významne prispievajú k našim snahám v oblasti spoločnej bezpečnostnej a obranskej, obrannej politiky. Napriek tomu, že sami sú e, v problematickej bezpečnostnej situácii, najmä Ukrajina, e, ktorá je v situácii e, invázie zvonka. Takéto, taká, takúto situáciu zažilo aj Gruzínsko stále prebieha proces rozhraničovania a existujú otvorené hrozby um, územnej celistvosti tejto krajiny. Napriek tomu Gruzínsko sa významne podieľa uh, na, na našich úsiliach. Teraz uh, otváram rozpravu. Pán Geller, nech sa páči. EPP. Áno. Ďakujem pekne. Iba stručne, ja by som sa chcel srdečne poďakovať eh, za veľmi eh, podrobné prezentácie. Eh, predtým som si neuvedomoval, v, akém, v akom rozsahu sa spolupracuje aj s tretími štátmi v tejto oblasti. Myslím, že pán Mariani. A hľadáte si tlmočenie, alebo Práve som to našiel, hovorí pán Mariany. Na štvrtom kanáli máte taliančinu, hovorí rečník. Takže ďakujem za vysvetlenia od vás. Myslím, že tento nástroj by sme mali tak vziať, ako je. A vy ste to povedali, že ide o účasť a táto účasť je politickým nástrojom a ide o neustály dialog. Myslím, že to sú dva parametre. Na jednej strane ukázať, že svojou zahrani- spoločnou bezpečnostnou a obrannou politikou sledujeme politiku, ktorá nachádza odozvu aj u e, susedných krajín, krajín a je aj v ich záujme. A na druhej strane tým vedieme dialog, ktorý aj v časoch kríze umožňuje lepšie rozumieť partnerov. V tomto zmysle dúfam, že aj do budúcnosti budeme viesť posilnený dialog a prizveme ďalších partnerov. Vedel by som si predstaviť napríklad z južnej strany Stredozemného mora napríklad Tunisko je krajinou, ktorá, ktorá v, tomto, v tejto oblasti je kotvou stability a mali by sme sa zamyslieť, či by sme v tejto veci niečo mohli urobiť. Napríklad, či, chcel by som sa spýtať, či eh, ste už rozmýšľali napríklad nad spoluprácou v tejto oblasti s Tuniskom. Pani Lözim, nech sa páči. Ďakujem za správy a za prezentácie. Európska únia, ako povedal pán Galert, hovoril o svojom, pra, vo svoj, vo svojom príspevku o tom z, z pohľadu predtým na uh, juh E, Európska únia sa snaží e, zapojiť čo najviac krajín. Pokiaľ viem, je to 45 krajín, ktoré sa raz či viackrát e, zúčastnili na misiách Európskej únie. Tie úvodné správy z Ukrajiny, z Gruzínska som si nielen vypočula, ale som si prečítala aj sprievodné dokumenty k tejto správe. Je tu aj e, e, dokument, ktorý sa týka e, spoločnej bezpečnostnej obrannej politiky a tretich krajín. A podľa tohto dokumentu často tieto malé kontingenty malých krajín, ak je teda Totiž eh, v dokumente sa píše, že keď priveľa krajín sa malými kontingentmi zúčastňujú na misiách, potom je eh, tu veľký nárok na koordináciu. Ja by som si to nikdy nedovolila tvrdiť sama. Ja len eh, čítam tu, že často tieto zúčastnené krajiny sa považujú za druhotriedných, druhoradých Takto je to písané v dokumente. A v tejto súvislosti sa chcem spýtať, kde je vlastne úžitok z takéto integrácie. Pán Mariani povedal, že ide o politické dôvody účasti v rámci, hovoril o východnom partnerstve a podobne. Chcela by som načetnúť tému a očakávam, dúfam, e, dostanem, že, dúfam, že dostanem odpovede, možno pán Mariani zodpovie, či by e, prípadne mohlo ísť o zbližovanie sa zbraňových e, systémov. Teda či by bolo možné podporovať približovanie sa zbrojných systémov a či by bolo takto možné podporiť nákup zbraní z európskej produkcie. Tina. Ďakujem. Za slovo. Ja mám e, otázku ke všem čtyřem panelistom. Otázka na všetkých štyroch panelistov. Má najmä na pána Borisa Krebelského. Minulý týždeň nám bývalý minister zahraničia pán Karel Schwarzenberg, ktorý je aj predseda tej strany, ktorú zastupujem v Európskom parlamente, prehlásil, že je potreba podporiť Ukrajinu oveľa viac ako iba sankciami a priamo vyzval Európsku úniu k tomu, aby a Ukrajine poskytovala eh, muníciu a zbrania. A ja sa chcem opýtať, Eh, pána kolegu, čo si o tejto myšlienke myslí. Mr. Pán Nart. Hm, ďakujem. Mám otázku sme len pre čisto kvantitatívnou aglomeráciou, alebo sa to aj kvalitatívne mení? Vyzerá to ako akademické zbližovanie e, so štátom a pýtam sa, či to je len praktické riešenie. Stredoafrická republika. Toto, teda tento gruzínsky kontingent, neviem presne, čo v podstate oni realizujú, čo robia a či to robia dobre, ale ide o to, aby, sme sa, zabra- aby sa zabránilo genocíde to je viac ako Bangali a Bengasu. Toto sú oblasti, kde sme nevideli, nezaznamenali vôbec nič a viem si predstaviť, že tu prebiehali určité etnické čistky. Z tohto pohľadu si myslím, že eh, by sme mali byť trochu ohľaduplnejší, pretože pokiaľ Bangi by bolo svetkom etnických nejakej genocídy, tak tomu by sme mali zabrániť. Ale iba tomuto druhá otázka. Podľa mňa je neskutočné, aby boli poskytované minikontingenty a teraz sa hovorí o právnych problémoch, e, o ľudských právach a o rodovej rovnosti, keď v rámci, e, teda v rámci republiky Mali, v Tesalit a v Kidal alebo na iných miestach tu problémom nie je rodová rovnosť, tu nie sú ani problémy medzi právnikmi alebo nejaké metafyzické problémy. Nie. Tu je ten problém na bránach Bamaku. Takže kontingenty na prípravu, na, na tréning, naozaj e, som úplne zaskočený a presne viete, že tu prebieha rituálne školenie paramilitárnych skupín v prípade Mali. Je potrebné v Kidali bojovať proti terorizmu, takisto v ďalších oblastiach, v tejto celej oblasti. Takže všetky tieto opatrenia, to je ako cukor v daždi. môžeme tam poslať celú armádu pre opatrenia na Sahare. Ale vy hovoríte o importe vojenských jednotiek, ktoré netušia, ako postupovať e, pri boji na púšti. Vôbec e, tieto vojská nemajú predstavu, ako, čo to znamená e, boj na piesku, logistická podpora. Oni nemajú o tom ani šajnu. Ja hovorím o francúzskej armáde. Áno, oni to robia kvalitne, ale majú k dispozícii ťažkú logistiku. Takže nebudeme sa tu baviť o metafyzických, filozofických diskusiách, prečo by sme nemali hovoriť o jedinej armáde, ktorá funguje na pušti. Zemka, prosím. Pán Zemka. Chcem sa poďakovať za všetky informácie, za tieto zaujímavé informácie a zaujímavá, chcel by som povedať to, že Ukrajinsko a Gruzínsko, Ukrajina a Gruzínsko, toto je veľmi konkrétny prípad krajín, ktoré same čelia náročnej situácii natoľko, že všetky civilné aj vojenské sily by mohli využívať na obranu svojho vlastného územia a napriek tomu tieto dve krajiny už niekoľko rokov e, sa zúčastňujú na náročných ťažkých misiách ja na základe svojich vlastných skúseností si e, spomínam na vynikajúcu spoluprácu s ukrajinskými kolegami, s gruzínskymi kolegami v Iraku a tak ďalej. nielen Ukrajina, ale aj Gruzínsko sa tu zapájalo aktívnym spôsobom. Je to neskutočne náročné Viem, že nemáte dostatok prostriedkov, ale tam ste fungovali úžasne. Ale teraz trochu z inej strany. Podľa mňa je veľmi pozitívne, že sa zúčastňujete týchto medzinárodných misií, ale teraz mi dovolte dve otázky. Každá takáto misia je dôležitá pre Európsku úniu, je dôležitá pre krajiny, kde prebiehajú tieto misie, ale aj pre tie krajiny, ktoré tam vysielajú svoje vojska, svojich vojakov a preto sa chcem opýtať, či skúsenosti z týchto medzinárodných misií sa potom využívajú aj pri budovaní vlastných vojenských zložiek a potenciálov. To je prvá otázka. A druhá otázka, ktorá je s tým spojená, Áno, pri takejto misii dochádza k výcviku vojakov, ale aj dôstojníkov a práve preto e, vojaci, ktorí sa z Gruzínska a Ukrajiny zúčastnili na týchto misiách, majú možnosť rýchlejšieho kariérneho postupu v národných armádach, vo vnútroštátnych armádach. Je to tak? Ďakujem. Teraz požiadam pána Mariniho, aby zodpovedal tieto otázky. A potom pani Kaknace a potom pán generál. Ďakujem veľmi pekne. Prvá otázka pána Galera. Áno, ten dialog je kľúčovým aspektom, ako ste zdôraznili. A táto forma spolupráce, už áno, zameriavame sa na susedné krajiny a nielen na východné partnerstvo. Takže vychádzame, pre vašu informáciu, vychádzame z mandátu rady, a v súčasnosti prebiehajú rokovania eh, o FPA s Marokom a myslím, že to celkom napreduje. Takže toto je odpoveď na eh, vašu otázku, pretože by sme sa mali zameriať na eh, región Stredomoria a keď sa zameriame na tento región alebo aj subsaharský región, Druhá otázka sa týka e, otázky Inštitútu pre bezpečnostné štúdie. Tento inštitút je naprosto nezávislý. Ide o stanoviska autora článku a Eh, z určitého hľadiska zdieľam váš názor, že je tu eh, žurnalistická potreba vyjadrovať sa možno trochu ostrejšie, ale tie náklady, tie újmy sú veľmi vysoké. Je to prekvapivé stanovisko alebo vyjadrenie, pretože každá partnerská krajina e, prispieva finančne do týchto operácií. Napríklad poznáte pravidlá, na základe ktorých e, e, vojenské náklady znáša vysielací orgán, čiže Európskej únie nevznikajú žiadne náklady. Naopak, môžeme sa podekovať partnerským krajinám, ktoré zasahujú spoločne s Európskou úniou. A ak môžem povedať, nachádzame sa v situácii, kedy musíme uznať, že e, z ich strany prichádza aj určité finančné úsilie. Spomínali ste aj akýchsi druhotriedných aktérov, ako ste ich nazvali. Toto je taký staromodný spôsob e, zapájania tretich krajín. My podnikáme kroky práve preto, aby sme sa vyhli e, vzniku takéhoto dojmu. Pokiaľ ide napríklad o poskytovanie informácií, ak chceme vybudovať partnerstvo, tak je tu veľmi dôležitý dialog. A ja som zdôraznil dôležitosť dialógu, pretože aj ten harmonogram, aj ten časový rámec informácie je dôležitý. Ten článok hovoril o tom, že ak máme nejakú ideu, e, ktorá má zaplniť určité medzery, tak dnes e, máme stratégiu, ktorá nezaplňa žiadne medzery, ale máme stratégiu, v rámci ktorej, keď pripravujeme operáciu, tak konzultujeme s partnermi a presne vieme, či títo partnery sa chcú zapojiť alebo nie. A sami sa môžu zamyslieť nad tým, že prebiehajú stretnutia, ktoré ešte predchádzajú prijatiu rozhodnutia a myslím, že tieto strednutia e, sú včas. Ale než sa príjme rozhodnutie, tak e, sa musia splniť ešte určité ďalšie aspekty. Aké sú e, politické prínosy? Tu musím spomenúť minimálne tri aspekty. Legitimita, čo je vždy veľmi dobre pre Európsku úniu, Vždy je dobre, keď niektoré iné krajiny zdieľajú cieľy. Vytvorenie situácie, na, ktoré, na základe ktorej panelové krajiny na základe intervencie sa priblížia k Európskej únii a potom je tu ten aspekt alebo element dialogu, pretože ako som už povedal, účasť samotná je mimoriadne dôležitá, ale nepredstavuje to ten e, konečný cieľ, ten finálny cieľ. Finanč, finálny cieľ je zabezpečiť dialog, ktorý nás e, ktorý nám umožní spoločne identifikovať riešenia a pomôže nám lepšie vyriešiť krízové situácie. My nemáme v úmysle My nechceme pôsobiť nejakým obchodným dojmom, A tretia otázka sa skôr adresovala ukrajinskej kolegyni. Môžem jedine súhlasiť e, s španielským kolegom, so španielským poslancom. Musím byť obozretný, ale možno sa mi to nepodarilo. Chcem som povedať, že o niekoľko rokov dúfam, že budeme schopní Eh, už zaznamenať konkrétne výsledky a že sme teda zabránili tejto situácii. Toto je operácia, kedy Európska únia na základe požiadavky OSN a Stredoafrickej republiky na určité prechodné obdobie zasiahla, aby OSN umožnila Eh, pripraviť oveľa väčšiu operáciu, ktorá prebieha práve teraz a prebieha od polky septembra. Táto operácia je oveľa väčšia na základe eh, veľkosti nasadeného personálu. Prepačte, ak eh, som prehnane zdôrazňoval tie pozitívne výsledky, ale zároveň som presvedčený, že niekedy máme akúsi kolektívnu spô- uh, uh, zodpovednosť a ak sa docielia naozaj uh, dobré výsledky, tak by sme nemali od toho unikať. Druhý bod, ktorý ste nastolil, to je jasné. Európska únia eh, v maximálnej miere eh, podporuje rešpektovanie ľudských práv bez akéhokoľvek ale alebo lebo. Pokiaľ ide o úradníkov Európskej únie, tak nikdy nebudú zatvárať oči pred takými situáciami, e, ktoré si vyžadujú e, naozaj e, našu pozornosť. Takže z tohto hľadiska chcem povedať jednu vec. Školenie vojakov je veľmi kvalitné ale takisto chcem povedať, že náš postoj e, k otázkam ľudských práv a rodovej rovnosti e, v rámci každej misie e, SPOB. Vždy tu máme konkrétneho poradcu, ktorý sa zameriava na tieto otázky a ktorý e, spolupracuje so svojím kolegom tam priamo na mieste. A už sa budem opakovať, ale naozaj maximálna pozornosť sa venuje základným princípom Európskej únie. A toto sú tie zásadné politiky Európskej únie. Uh, Potom posledné dve otázky, ak sa nemýlim sa eh, boli adresované ukrajinským, ukrajinskému a eh, gruzinskej kolegyni. Takže teraz ďalší rečník. Uh, thank you for your interest and the questions. Ďakujem eh, za vaše otázky. Pokúsim sa zareagovať na čo najviac otázok, ktoré sa týkajú Gruzínska a spolupráce s Európskou úniou. Kvalita versus kvantita, to je legitímna otázka a sme obozretní, keď e, selektujeme naše e, vojska, ktoré poskytujeme e, na verejné misie, medzinárodné misie. My sme boli súčasťou v 95. v Kosove, v Iraku a počas uplynulých rokov aj v Afganistane. V Afganistane bolo nasadených 12 tisíc gruzinských jednotiek a pokiaľ ide o tú jednotku v, stredoafrickej región, v stredoafrickom regióne, má už za sebou skúsenosti z Afganistáne. My sme beneficientmi týchto operácií, ale tie operácie uh, uh, už v podstate zabezpečili skúsenosti a toto sú uh, uh, skúsenosti, ktoré sme zabra- za- za- zabezpečili uh, na predchádzajúcich misiach, čiže monitorujeme to. A čo sa týka tých skúseností a akým spôsobom sme ich zakomponovali na našich, do našich budúcich školiacich aktivít. Toto je súčasťou všetkých operácií a snažíme sa to všetko zakomponovať do našich doktrín a do našich školiacich programov. Toto je kľúčom e, účasti v stredoafrickom regióne a ešte bude potrebná ďalšia analýza, keď sa skončí misia v decembri potom, čo sa týka nákladov a zdrojov, áno, máte pravdu, toto je pomerne náročné. Keďže sa znižuje rozpočet pre eh, obranu v Gruzínsku, keď sme prijímali tieto rozhodnutia a e, preberali e, dodatočné záťaž, záťaže, tak sme už mali dve tieto jednotky e, v Afganistane a dve ďalšie jednotky, ktoré boli školené. Ale je to pre nás príležitosť ďalej zlepšovať našu spoluprácu s Európskou úniou a opäť sme schopní prispieť v rámci tejto mis- týchto misií a to je pre nás dôležité. Potom ďalšia otázka bojové skupiny. Tu chceme takisto posilniť spoluprácu s Európskou úniou a bude to pred, jedným z predmetov eh, eh, našej diskusie v novembri. A jedna posledná otázka nebola adresovaná priamo mne, ale aj k nej by som sa chcela vyjadriť, čo sa týka podpory pre Ukrajinu. K tomu sa nevyjadrím, aký typ podpory by mala Ukrajina obdržať od Európskej únie, pretože to je na členských štátoch, ale pokiaľ ide o Gruzínsko, tak e, veľmi úzko spolupracujeme s Ukrajinou a pokúšame sa o podporu Ukrajiny e, v maximálnej možnej miere a to vo viacerých oblastiach. Ďakujem. Mm, e, Ďakujeme, ďalší rečník. Ešte je tu ale doplňujúca otázka. Veľmi rýchlo, prosím, poznámka k programu. Už ospravedlňujem sa Nedostal som odpoveď na svoju otázku. Pán Marian, vlastne ste mi neodpovedali, možno som nepoložil otázku e, správne. Ja som hovor, chcel počuť o praktických aspektoch. Popri tábore, kde sa nachádzajú a, a, a školia jednotky v Mali, sú tu i ďal, ďalšie aspekty Veď v končnom dôsledku tie jednotky, ktoré my trénujeme, nie sú e, v teréne vôbec e, nasaditeľné. Bola to celkom konkrétna otázka. Popri týchto akademických otázkach hľadá sa naozaj efektívna spolupráca. Keď bojujete v púšti, nepotrebujete nejaké špeciálne filozofické otázky, ale je, ide o to postupovať správne a rýchlo. Prečo sa teda deje potom tréning jednotiek, ktoré vôbec nebudú e, nasaditeľné, možno že okrem francúzských, keď tieto jednotky jednoducho v púšti nevedia bojovať? Keď chceme použiteľné jednotky, mám na mysli malý čad, kto kto, kto tu bude brať tie horúce zemiaky e, z páhreby? Nechcem filozoficky či metafyzicky tu nauvažovať, ale jednoducho otázka, ako budeme konkrétne bojovať ťa, proti ťažko ozbrojeným e, islamským teroristom? Ďakujeme za tento vstup, pán Nard. Ja len dodám, obávam sa, že rozsah vašej otázky presahuje oblasť zodpovednosti pána Marianeho. Položte túto otázku na primeranom pódiu možno napríklad na stretnutiach s pani Mogherini. Pán Boris Kremenecký teraz. A ak pán Mariani chce doplniť, e, potom dáme po pánu Kremeneckom ešte priestor. Budem veľmi stručný. Kvôli tak všetky jednotky, ktoré sa vysielajú na medzinárodné operácie, majú dva e, postupy certifikácie národné a NATO certifikácie. Neakceptujeme to, že jednotky by neboli pripravené všetky jednotky, ktoré smerujú na e, medzinárodné e, operácie, sú pripravené na všetky druhy operácií. Druhá otázka sa týkala podpory Ukrajiny viac zbraniami. Krátka odpoveď áno. Pracujeme bilaterálne s priateľmi a kolegami obchodná vojenská spolupráca. Okrem toho nezabúdajte, že Ukrajina je jedinou krajinou, kde ľudia e, e, zomierali za európsku integráciu pod európskymi e, vlajkami. Nemali by sme zabúdať, že zomierali za európske hodnoty. Druhá otázka sa týka skúseností z medzinárodných operácií. Už tak áno, používame skúsenosti na transformáciu našich ozbrojených zložiek. Veľmi cenná skúsenosť. Ľudia, ktorí počas týchto operácií e, zapojení, je to pre nich veľmi cenná skut, sk, e, skutočnosť. Pokiaľ ide o bojové e, jednotky, Ukrajina sa zúčastňovala, ale vieme, že čo si by sa malo udiať, aby sa tento koncept bojových jednotiek použil podľa toho návrhu z 50 rokov. Ďakujem. Pán Mariani, chcete reagovať? Doplniť čosi k pôvodným úvahám? Chcem sa ospravedlniť, ak som sa neodpovedal. O, otázka naozaj je, je nad rámec môjho mandátu, ale, ale podelím sa e, s vami o skúsenosti zo stretnutí s OSN. OSN zohráva úlohu pokiaľ ide o informovanie o úrovni školenia týchto, týchto jednotiek. Ich úroveň e, spokojnosti e, označili pozitívne. Vychádzajúc z tohoto, v druhej fáze UTM Mali je tu fáza E, opätovného tréningu, teda jednotky, ktoré sa, sú rozmiestnené, keď sa vrátia, prebiehajú e, ďalšej tréningovej fáze nedostatky, ktoré sa oznámili, pretože si jednoducho vážime, že operácie sa spustila len pred rokom, podstupujú e, opätovný tréning zameraný na oblasti, kde nedostatky sa mohli vynoriť to je všetko, čo viem, ale ak by ste mali potrebovali viac informácií, veľmi rád vás spojím s, so správnymi kolegami. Ďakujem. Rada by som tento bod uzavrala poďakovaním našim panelistom za ich vynikajúce e, e reakcie a odpovede na všetky otázky. Ďakujem. Ďalšie stretnutie výboru SEDE sa plánuje eh, na 5. novembra a týmito slovami uzatváram toto zasadnutie.